srdečne privítal. Podľa môjho názoru dnes do poludnia máme extrémne dôležitú tému, o ktorej budeme hovoriť. Nie je to náhoda, že náš výbor k tejto e, téme pod vedením pána Butikofera e, pripraví iniciatívu, pretože otázka surovín je pre e, európsky hospodársky rozvoj ústrednou otázkou preto, tak ako sme sa dohodli, začneme s tým včas, začiatkom roka a začneme to vypočutím s významnými hostiami. Dovolte mi, aby som ich privítal. Všetci, ktorí sa tým zaoberajú, je dôležitosť tejto témy jasná bol som prekvapený, že komisia v tejto otázke zatiaľ sa nedostala ďalej. To neustále odsúvanie prislúbených zdelení, e, menenie e, rokovacích e, poriadkov nám prácu v žiadnom prípade neuľahčí. O to dôležitejšie, aby sme zostali pri tejto téme pokiaľ sa tieto zdelenia neskôr pokiaľ tieto zdelenia prídu neskôr, nedá sa na tom nič e, už zmeniť. Opakujem ešte raz, je to skutočne škoda, že potrebné podklady komisie zatiaľ nemáme. Vítam veľmi srdečne medzi nami hostí, ktorí došli, ale nie sú tu ešte všetci, možno, že majú problémy E, s príchodom, takže dovolte mi, aby som ako prvému dal slovo panu Bytikoferovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Prajem príjemné dobré ráno všetkým, milé kolegyňa a kolegovia. Na toto vypočutie sme zvolili tému Účinná stratégia e, pre suroviny pre Európu. Pre priemysel je to o mnoho e, dôležitejšie ako zaobchádzanie so surovinami. To určite nemusím vysvetľovať. V každom prípade však môžeme konštatovať, a to e, robí vlastne aj e, aktuálnou túto tému politika surovín, že iba pokračovaním v zmysle business as usual v žiadnom prípade nebudeme napredovať v budúcnosti. Priemysel má stále väčšiu a väčšiu potrebu súrovín, predovšetkým pre transformáciu na ekonomiku, ktorá životné prostredie zaťažuje čo najmenej, takže o to dôležitejšie suroviny neustále budú. Krajiny, ktoré sú bohaté na suroviny, nebudú už spokojné s tým, aby sa stali prakticky len subdodávateľmi pre vyspelé krajiny. Takže veľa sa toho mení a je preto pochopiteľné, e, že vznikla potreba vyvinúť stratégiu e, pre suroviny a zamerať sa nielen na nákup. Ako s touto situáciou budeme zaobchádzať, je ústrednou témou. V žiadnom prípade neexistuje len jedna cesta. Pokiaľ sa pozrieme na všeobecnú e, politickú perspektívu a berieme túto nízko e, uhlíkovú politiku vážne, tak si musíme uvedomiť, že heslo e, účinnosť je veľmi dôležité. Na druhej strane nemôžeme hovoriť o účinnosti, e, pokiaľ nemáme prístup k surovinám. Takže je pochopiteľné, že v žiadnom prípade túto tému nemôžeme obmedziť len na pojem e, účinnosť. E, toto slovo bolo pred, mnohým, pred pol rokom ešte o mnoho menej aktuálnejšie, ako je tomu dnes stratégia surovín by mala byť e, účinná. Osobne si myslím, že účinná môže byť jedine vtedy, pokiaľ nájdeme správnu cestu spolupráce. To znamená, pokiaľ hovoríme o vzťahu medzi e, štátnymi orgánmi, priemyslom, a ekológiou, ale aj v medzinárodnom meritku. To isté platí aj pre medzinárodnú spoluprácu. Preto sme pozvali e, medzinárodných hostí na toto vypočutie. Osobne si myslím, že spolupráca s USA, s Japonskom, teda s vysoko vyvinutými priemyselnými krajinami je veľmi dôležitá, ale aj spolupráca s krajinami, ktoré sú bohaté na súroviny. Chcel by som ešte podotknúť, že niektorých kolegov e, budeme môcť privítať 3. februára v parlamente e, spolu s hostiami z Tokia z oblasti e, priemyslu a podnikov, čo sa týka tejto problematiky. Taktiež by sme chceli zabezpečiť stratégiu pre Európu, čo tiež e, nie je nesporné. Komisia by e, mala rada e, inovačné partnerstvo na túto tému suroviny, ale niektoré krajiny to blokujú. Členské krajiny ako Nemecko alebo Fínsko začali vyvíjať vlastnú stratégiu surovín, ale toto budeme musieť robiť spoločne. Preto pevne verím, že aj toto vypočutie prispieje k tomu, že budeme mať, respektíve nájdeme účinnú stratégiu surovín pre Európu. Ďakujem. A predtým, než udelím slovo jednotlivým rečníkom, e, keďže som na to zabudol, chcel by som povedať, že v ďalších bodoch sme zamenili body 6 e, a 9 Takže pokiaľ s tým všetci súhlasíte a vzhľadom na to, že nie všetci hostia sú prítomní, začneme s pánom Štefanom Čomom. E, dovolte mi, aby som mu odovzdal slovo, ktorý e, dohodli sme sa na tom, že každý bude mať k dispozícii e, obmedzený čas, aby sme dostali, získali priestor aj pre diskusiu. Nech sa páči. Sorry, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Svoje vystúpenie budem zamerať, zameriem častočne na odpovede na štyri otázky. Prvou je súčasná situácia ohľadom zdrojov pre recykláciu. Tu by som chcel trošku viesť kontext. Keď hovoríme o recyklácii, tak hovorím o mnohých produktoch, o materiáloch, ktoré je možné recyklovať. Ja sa tu obmedzím na neželezné kovy čo sú materiály, s ktorými pracujeme a <clears throat> majú špecifickú funkcionalitu, môžu byť do nekonečna recyklovateľné a tým sú zaujímavým príkladom tejto problematiky. Po druhé, recykláciu môžeme vnímať ako recykláciu v Európe alebo na celosvetovej, celosvetovej škále a nemusí to byť nutne to isté, aj keď tá problematika je veľmi podobná. V Európe hlavným problémom je prístup na recykláciu. Máme technológiu na recykláciu neželezné kovy, ale máme problémy s tredením materiálov v domoch, máme problémy so skladkami a máme problémy s vývozom týchto eh, v podstate mestských eh, zdrojov. Eh, na globálnej báze sú ešte stále závažné problémy s technológiami a v mnohých krajinách jednoducho firmy nedokážu extrahovať veľké množstvo surovín z produktov, čo vedie k veľkým neefektív, veľkej neefektívnosti a strate materi- týchto materiálov navždy. Z hľadiska rôznych materiálov, rôznych kovov a rôznych odvetví neželezného e, priemyslu e, meď, hliník, tieto veľké predmety, tam, tie veľké, veľké komodity, tam je veľký tlak predovšetkým vzhľadom na e, e, energiu, ktoré v sebe e, udržiavajú. Neza, nezákonne sa vyvážajú tieto suroviny alebo sa vyvážajú pod zámienkou opätovného použitia. Potom máme také materiály ako litium, ktoré sa zatiaľ ešte nerecykluje z iných dôvodov, ku ktorým sa ešte vrátim. Takže dnes v podstate máme tri dôvody na recykláciu. Buď recyklujeme preto, že to má nejakú hodnotu a trh sa o to postará, recyklujeme preto, že máme príliš veľký objem E, e, týchto materiálov a nedá sa to jednoducho spracovať, pretože tie produkty obsahujú aj napríklad nebezpečné materiály. V budúcnosti v rámci e, iniciatívy vzhľadom na to, že nedostatok surovín, bude potrebné recyklovať tie materiály, ktoré sú vzácne, aj keď dnes to ešte nie je ekonomické. Čiže to je nový pohľad, ktorý podľa nás stojí za ďalšie preskúmanie v rámci iniciatívy pre suroviny ale bez ohľadu na situáciu recyklácie v EÚ, či už je tu nedostatok na naplnenie určitých kapacít alebo strata príležitosti na nové investície, aby sme mohli viac materiálu zbierať a recyklovať ho a spracovať v rámci Európy. Je tu všade obrovský potenciál pre e, zvýšenie recyklácie, čo by znížilo našu závislosť od dovozu surovín Eh, ponuka investičných prostriedí v Európe, vývoj nových technológií a v každom prípade možnosti zamestnania, maximalizácia eh, <clears throat> recyklovaných materiálov a najlepšie technológie, ktoré v Európe dnes máme, ako aby sme mohli prispieť k eh, zniženiu dopadu na klimatické zmeny, keďže recyklácia E, v podstate nemá negatívne dopady na klimu na rozdiel od produkciu, primárnu produkciu surovín. Akú lohu môže recyklácia zohrávať pri zabezpečení dostatku surovín? Predovšetkým by som chcel pripomenúť, o čom je recyklácia. Ľudia sú často presvedčení o tom, že recyklácia sa obmedzuje len na zber a v podstate nejaké rozoberanie a potom v podstate tým sa recyklácia končí. Recyklácia to je celý reťazec z ktoré obsahujú minimálne 4 kroky. Štvrtým je samozrejme zber. Keď nebude zber, tak nebude ani recyklácia, takže e, zber je veľmi dôležitý. Potom v podstate rozoberanie tých produktov, ktoré boli zozbierané, predspracovanie a potom samotná recyklácia a <clears throat> e, výťažok tých jednotlivých surovín. A až potom, keď v podstate dostaneme tie pôvodné suroviny, ktoré ďalej môžu byť opätovne použité v nových produktoch, až vtedy sme prešli celým tým reťazcom recyklácie a uzavreli sme slučku. V rámci, recyklácia e, zohráva, e, tie môže zohrávať úlohu maximalizácie uzavretia tejto slučky. Uvediem dva príklady, <clears throat> ako fungujú mestské recyklačné firmy. Napríklad počítače obsahujú suroviny, ktoré predstavujú ekvivalent primárnej produkcie nasledovne. Pre striebro, 600 tón striebra predstavuje 3 svetovej primárnej produkcie, 4 zlata, to je, 4, to je 100 tón, 4 primárnej produkcie, 35 tón paladia, čo je 15 primárnej výroby a 14 tisíc tón kobaltu, čo predstavuje 20 prvovýroby. Mobilné telefóny a počítače by nemalo byť až také ťažké zozbierať a e, recyklovať ich najlepšou technológiou. Jedna petina kobaltu, ktorá sa teraz ťaží, by sa mohla recyklovať. Ďalší príklad, ktorý svedčí o koncentrácii týchto produktov v mestách, na mestských v podstate <clears throat> a prvovýrobných alebo prvých baniach. Jedna tona suroviny obsahuje 5 gramov zlata. Jedna tona okruhu počítačové má, počítač má 250 gramov, jedna tona mobilných telefónov má 300 až 350 gramov zlata, jedna tona platinových, plat, platin, pala, platin, platina palladium rodium obsahuje 2 kg týchto, týchto surovín na rozdiel od 5 gramov v, v surovine. Takže naozaj takéto recyklačné e, miesta sú veľmi bohaté na suroviny a ak ich využijeme, tak môžeme v veľkej miere pokryť potreby priemyslu. Uh, <clears throat> takisto je možné recyklovať tento materiál s najväčším možným výnosom, avšak k tomu potrebujeme high-tech technológie, veľké investície a masovú recykláciu. A to odvetvie, ktoré máme teraz v Európe, a samozrejme vyžaduje si viac investícií a je potrebné vyriešiť <clears throat> zo pár prekážok, k tomu sa vrátim neskôr. A samozrejme je tu veľký priestor na inovácie. Je možné neustále inovovať, vytvárať nové technológie pre nové produkty, ktoré sa dostávajú na trh. Takže záver na túto druhú otázku. Recyklácia môže významným spôsobom zmeniť situáciu bezpečnosti surovín a efektívnosti e, produkcie surovín. Tým, že poskytne tieto vzácne alebo nevzácne suroviny za predpokladu, že tie produkty sú zozbierané, rozobrané, nie sú nezákonne vyvážané, sú predspracované a nakoniec v podstate aj spracované v tých najlepších, najmodernejších recyklačných e, zariadeniach. Eh, predovšetkým sa to týka kritických surovín. Môžem vám pripomenúť, že zoznam kritických surovín to sú predovšetkým neželezné kovy v súčasnosti. Kritické suroviny sa často používajú v komplexných e, produktoch obnoviteľné zdroje energií, kontrola emisí, elektronické elektrické zariadenia, to spomeniem len niekoľko. Čím komplexnejšie je to uplatnenie, tým komplexnejšia je recyklácia, tým komplexnejšie kroky toho recyklačného e, reťazca až po konečnú recykláciu. Efektívnosť celého recyklačného reťazca závisí od efektívnosti jednotlivých krokov v rámci tohto reťazca. To najlepší krok v tom recyklačnom e, reťazci eh, rozhodne o celkovej efektívnosti recyklačného reťazca. Typické prekážky, s ktorými sa v súčasnosti potýkame. Predovšetkým, a vraciam sa k recyklačnému reťazcu, zlá, zlý zber, nedostatočný zber. Uvediem príklad, ktorý rád používam, pretože e, ten by sa dá veľmi rýchlo vyriešiť. Len 2% mobilných telefónov sa zbierajú na ďalšiu recykláciu. Len 2%. Druhou prekážkou je nedostatočné alebo nadmerné rozoberanie produktov. Uvediem príklady. Automobil <clears throat> na konci svojho životného cyklu, ak sa elektronika nevyťahne skôr, ako sa ide, skôr keď je do šrotu, tak v podstate potom ten kov zoštrotovaný, ktorý obsahuje elektroniku, už sa nedá použiť. Čiže je najprv potrebné extrahovať, vyťahnuť elektroniku, až potom šrotovať kov. Druhý príklad nadmerného rozoberania. Ak zoberiete telefón a začnete ho rozoberať na súčiastky, tak e, oddelíte kov s plastom a takisto oň prídete navždy. Čiže v takomto prípade nepotrebujete jednoducho rozoberať mobil. Jednoducho stačí odčleniť batériu a samotný telefón. Čiže to boli len dve príklad, dva príklady, mohol by som uvieť množstvo príkladov. Je potrebné vhodne rozobrať produkty v závislosti od vlastnosti týchto produktov. Po tretie, nenáležité riadenie e, tokov alebo teraz pracovania po predspracovanie. Keď hovoríme predovšetkým o vzácných kovoch, vzácných surovinách, ktoré sa často nachádzajú v produktoch v malých množstvách, ak to nejde tým správnym tokom na recykláciu a skončia v nejakej hromadnej, hromadnom spracovaní, či už je to e, hliník alebo ocel, jednoducho prídu na, prídeme o ne navždy, pretože jednoducho nebude možné ich e, recyklovať. Po štvrté, nedostatočné vyťažnosť recyklácie. Hovoril som o vývoze a nezákonnom vývoze. Preto, aby tento odpad skončil v, v nových ekonomikách, kde, nehovorím, že tam nie je žiadna technológia, ale nie je tam primeraná technológia. Veľmi často tam nie je primeraná technológia. Veľmi často vedie k tomu, že asi 25 zlata E, vyťaží sa len 25% zlata, napriek tomu na miestach, kde máte najlepšiu technológiu, môžete vytačiť, vy, vyťažiť 100% zlata, ktorý je v týchto produktoch. Hovoríme o mnohých ďalších zácných kovoch, ktorý, e, ktorých vyťažnosť v týchto nových rozvojových krajinách je veľmi malá. Čiže má to dopad na Európu aj na celý svet, pretože o tieto suroviny prídeme navždy. A na záver ešte niekoľkými slovami o náhradách a recyklácii, o opätovnom použití. Nejde tu o opätovnom použití alebo substitúciu, alebo o recykláciu. Vždy je to a a a. Vždy by sme mali použiť to, čo je najvhodnejšie za splnenie určitých podmienok. Predovšetkým <clears throat> recyklácia musíme zabezpečiť, aby na konci životnosti produktu sa zabezpečila recyklácia. Naďalej použijem ten istý príklad, čiže mobilné telefóny. Po troch rokoch, ak zahodíte <clears throat> telefón, a e, by bolo lepšie, aby sme v podstate to recyklovali. Skôr mali by sme predlžiť životnosť e, týchto produktov s tým, že na konci budú recyklované. Bolo by lepšie, ak sa opätovne použije celé zariadenie. Ak sa používa časti zariadenia, je to pravda, ak zvyšok zariadenia sa recykluje. Čiže opäť mobilný telefón alebo počítač, časť sa dá použiť znova, ale ak ten zvyšok počítača jednoducho dáme na smetisko, tak e, to ničomu nepovedie. A potom, e, často sa tieto materie používajú na nezákonný vývoz pod sfalšovaným e, účelom použitia, ďalšieho použitia. Riešenie substitúcia je riešením vtedy, keď sú splnené určité podmienky, použitie napríklad striebra v textile. Existujú technické výzvy pre recykláciu a e, je možné recyklovať aj náhradné materiály, čiže môžeme robiť to isté aj pre substitúty, <clears throat> pre náhrady, ktoré nahradia pôvodný materiál. Na záver by som teda chcel povedať toľko, že ak máme opodstatniť efektív, investície do najlepších, efekt, najefektívnejších technológií, zber, konsolidácia rozbieraných materiálov, patričné rozobratie produktov, viem, že sa opakujem, ale to je dôležité, a predspracovanie. To všetko je potrebné zabezpečiť. Je potrebné zastaviť nezákonný vývoz a to platí pre Európu, ale rovnako aj pre iné časti sveta, kde je naozaj potreba a ochota zvýšiť mieru recyklácie. A na záver štvrtá otázka. Čo by mali vlády, priemysel a iné aktéry robiť na prekonanie týchto prekážok a zvýšiť mieru recyklácie a zabezpečiť e, suroviny? Vlády sme presvedčení o tom, že by sa mal jednotne <clears throat> realizovať a legislatíva mal by sa kontrolovať jej plnenie. E, existuje množstvo dobrej legislatívy, ale žiaľ, neuplatňuje sa jednotne a len veľmi zriedka, kedy sa kontroluje jej uplatňovanie. E, napríklad, dobrým príkladom je nariadenie o zasielkách, pravidla o zbere niektorých e, surovín v iných krajinách sú druhým príkladom. Potrebujeme praktické nástroje, aby sme zabezpečili efektívnu kontrolu uplatňovania existujúcej legislatívy. Dnes hlavným problémom kontrola toho, čo sa vyváža z Európy. Ako môžeme zlepšiť situáciu? Musíme nájsť nástroje, ktoré budú efektívne. Efektívnosť je naozaj kľúčovým slovom e, pri riešení tohto problému. Za každú cenu je potrebné podporovať zber a zabezpečiť, aby recyklácia bola vždy vnímaná ako systém. Veľmi často sa ľudia zamerajú iba na jednu časť recyklácie a na ten zvyšok zabudnú. Keď sa zameráme len na jeden segment, tento segment môžeme podporiť na úkor celého reťazca. Príklad, ak sa zameriame len na zber a zabudneme na koniec toho reťazca, tak budeme zbierať, rozoberať tie produkty a vyvážať ich. A výsledom, výsledkom pre Európu bude nula super zber, ale žiadna obnova, žiadne opätovné získanie surovín. Čiže je treba to celé vnímať holisticky. Vždycky vnímať celý reťazec, možno 4 kroky alebo možno viac krokov, ako som to spomenul už predtým. <clears throat> Spomenúť efektívnosť surovín a bezpečnosť um, do um, zásobovania surovinami, to v podstate vedie k riešeniu a Nakoniec je potrebné pri interpretácii miery recyklácie sa zameriať aj na kritické suroviny, nielen na množstva. Kritické suroviny nie sú vo veľkých množstvách. Keď sa zameriame na recykláciu vo veľkých množstvách, zabudneme na to, že je potrebné zabezpečiť obnovu aj tých kritických materiálov, čiže kvalitná recyklácia, nie len kvalitatívna, nielen kvantitatívna recyklácia. To bolo pre úrady. Priemysel. Musíme pracovať v celom hodnotovom reťazci, nemôžeme jednoducho sa zaberať len jednotlivou časťou distribúcia, výroba, recyklácia ak chceme zabezpečiť tzv. cirkulárnu ekonomiku, musíme naďalej inovovať, aby sme reagovali na výzvy nových technológií, nových produktov, ktoré sa dostávajú na trh. A potrebujeme investovať do ďalších kapacít. Musíme budovať tzv. cirkulárnu ekonomiku a vytvárať pracovné príležitosti. Zároveň e, zo pár vecí sa dá vyriešiť, ako som už povedal predtým, e, ktoré, veci, ktoré zabezpečia kvantitu na recykláciu. A potom tie ďalšie zainteresované strany, mimovládne organizácie, podpora prístupu v podstate toho hodnotového reťazca, spájanie všetkých odvetví v tom celom reťazci, podporovať interdisciplinárne, holistické prístupy, zakomponovať do toho spotrebiteľov, médiá, výskumných pracovníkov, zainteresované strany a medzinárodné organizácie takisto zohrávajú dôležitú úlohu Mali by sme podporovať regionálne iniciatívy s cieľom urýchliť tento proces. Urýchlenie procesu a zadefinovanie efektívneho procesu, to sú kľúčové veci na to, aby sme sa mohli posunúť vpred. A na záver by som chcel povedať, že je čas na určité zásadné zmeny a rýchle kroky, aby sme prešli od riadenia odpadu na riadenia zdrojov, aby sme sa e, nezamerávali iba na množstvo, ale na množstvo a kvalitu, aby sme prešli od tradičného podnikania do recykláciu, kde v podstate tá recyklácia na konci toho reťazca to je high-tech podnikanie, to nie je niečo jednoduché. A v podstate odvetvie sa musí vnímať, musí vnímať ako príležitosť a nie ako záťaž. Čiže ak máme viacero zákonov, vy, e, smernica, smernica o odpadoch, smernica o batériách a je tu veľký rozdiel medzi Európou a zvyškom sveta v oblasti recyklácie. Iniciatíva o surovinách, efektívnosť surovín, to všetko podporí recykláciu. Ale prelomom k tomu, aby sme mali cirkulárnu ekonómiu, ktorá bude, mať, bude efektívna, bude mať dostatok surovín, k tomu je potrebné zabezpečiť uplatňovanie legislatívy a iniciatívy v praxe. Sme presvedčení o tom, že ten potenciál je obrovský, je potrebné niečo preto spraviť, aby sa využil. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa poďakoval e, pánovi Čomovi a ako ďalšieho by som poprosil pána Stefan Ardityho. Dúfam, že e, som správne vyslovil jeho meno, e, zastupuje Európsku e, kanceláriu pre životné prostredie. Nech sa páči, dávam mu slovo. Dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem, že ste ma e, pozvali na toto verejné e, vypočutie, ktoré sa zaoberá iniciatívami týkajúcimi sa efektívneho využívania e, surovín a zdrojov. Naša kancelária je vlastne asociáciou národných mimovládnych organizácií. Len aby ste vedeli, Môžeme všetci vidieť e, našu prezentáciu. Áno. A ja dúfam, že vyvstanú aj nejaké otázky, e, ktoré potom e, si objasníme počas diskusie. Jednou z nich je bezpečnosť zdrojov. Takto to nazývame teraz. A to predstavuje e, veľkú príležitosť pre nás, aby sme si mohli udržať náš aktuálny životný štandard. A potom tu vidíte ešte aj trend pre našu spotrebu e, prírodných e, zdrojov kľúčovej povahy. Ako vidíte, v budúcich rokoch budeme potrebovať dokonca ešte viac zdrojov a intenzívnejšie, než tomu bolo doteraz v priebehu posledných 30 rokov. Otázka je, či takto môžeme ďalej postupovať alebo nie. A myslím, že e, touto iniciatívou e, e, pre suroviny naozaj sa musíme venovať tej otázke spotreby nášho manažmentu zdrojov. Táto druhá presvedka je trošku technickej povahy, ale niekedy pomôže predsa len objasniť alebo diskutovať o určitých otázkach. Veľmi často počúvame o takom rozdelení, decouplingu, eh, viac produkovať s menším eh, objemom zdrojov. Ja si nie som celkom istý, či je to pravda. Ak zvážime dopad eh, našej spotreby na situáciu v iných krajinách. Takže toto je tiež dôvod, prečo naozaj potrebujeme zmeniť spôsob, akým mm, vlastne sa staviame k tomuto rozdeleniu e, e, e, ekonomickej hodnoty, oddeleniu ekonomickej hodnoty od využívania zdrojov, spotreby zdrojov. A, um, otázky, ktoré ste mi položili, aby som sa k ním vyjadril, sa týkajú časti domáceho, domácej ťažby. Ehm, myslím si, že tu sa treba e, venovať otázke, čo je e, ten najhodnejší, najprístupnejší potenciál. Ja sa môžem poďakovať e, Stefanovi Zumikoru za to, že nám pripomenul, aký obrovský potenciál je v recyklácii. A ja sa pýtam, či by sme mali vlastne uprednostňovať mestské, mestskú ťažbu alebo ťažbu teda v prírode. A tuto je pár údajov. E, ročne spotrebovávame e, každý európsky občan približne 16 tón zdrojov a vyprodukujeme 6 tón e, odpadu. A pritom vlastne privážame 3,5 tóny zdrojov. Takže otázka znie, kde by sme si mali stanoviť priority. E, pokiaľ ide o spoločenstvo mimovládnych organizácií, to, čo je dôležité pre túto iniciatívu, je, aby sme mali aj odvahu stanoviť si priority. E, my e, tu vidíme tri piliere v tejto iniciatíve. Myslím, že ich poznáte, aj keď náš najnovší dokument ešte nebol publikovaný. Máme dojem, že by sme mali prioritu e, dať tretiemu e, pilieru, takže venovať sa práve našej spotrebe zdrojov a zvyšovaniu efektivity e, spotrebovania zdrojov a posilňovania recyklácie. Takže ešte predtým, než by sme mali rozmýšľať nad novými stratégiami týkajúcimi sa ťažby a medzinárodného odpa- obchodu nechápte ma nesprávne, nehovorím, že tie ostatné nástroje z, týchto, eh, tie, z tých ďalších dvoch pilierov nie sú vhodné, ale myslím si, že ten posledný pilier je najdôležitejší. Pomôže nám naozaj byť presnejší a, presnejšími a efektívnejšími. Takže Vyvstáva teraz aj kľúčová e, otázka, e, ktorú by som mal zodpovedať, e, týkajúca sa dopadu ťažby na surovín, na biodiverzitu, všetky tie aspekty a dimenzie, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že to, čo je naozaj dôležité, je, aby sme si pripomenuli, že biodiverzita, aj keď je ťažko merateľná, určite predstavuje eh, vlastne eh, tú našu najväčšiu obavu, ak nie je už tou najväčšou. Ehm, takže domáca eh, ťažba nie je ani tak zásadnou otázkou, či je naozaj to, čo potrebujeme, alebo či je naozaj to prioritou. taktiež e, sa budem e, snažiť e, zodpovedať na ďalšie otázky. Tento obrazok vám ukazujem, lebo myslím, že tiež sa zaoberá dôležitými otázkami. Keď sa pozrieme na zoznam kriticky dôležitých materiálov, ktoré doteraz identifikovala ako také Európska komisia, vidíte, že všetky tieto zdroje sa nenachádzajú v Európe. Preto možno sú kriticky dôležité alebo hodnotené ako také. Takže potrebujeme ako prvý krok zintenzívniť e, domácu ťažbu, pričom vieme, že niektoré z týchto kritických e, súrovín, ako nám pripomenul Stefan, sú jasne oveľa e, silnejšie koncentrované v mestskom odpade, než v Eh, rudách, ktoré by sme mohli aj ťažiť napríklad na domácom poli. Takže ja si myslím, že na toto netreba naozaj zabúdať. A teraz eh, by som chcel trošku sa zaoberať ťažbou zdrojov eh, a dopadom na biodiverzitu a krajinu Ehm, aké ehm, ochranné kroky môžeme eh, vlastne spojiť s ťažbou. Napríklad aj to, čo nazývame trvalo udržateľnou ťažbou dnes, je iba eh, vlastne ohraničovaním eh, nebezpečenstva. Vždy tam je veľký dopad na krajinu a na biodiverzitu. Tiež by som chcel pripomenúť, že prednedávnom komisia ehm, prijala eh, eh, rozhodnutia súvisiace s Natura 2000 eh, a príslušnou teda sieťou Natura 2000 a toto súvisia aj s možnosťami, ktoré môžu byť v oblasti domácej ťažby pretože tie sa týkajú eh, krajín, ktoré, eh, alebo časti krajiny, ktoré dnes eh, spadajú pod ochranu v rámci siete Natura 2000. Myslím si, že musíme naozaj na európskej úrovni vyslať jasné posolstvo. Ak sa rozhodneme ochraňovať sieť Natura 2000, tak E, tu bude jednoducho e, e, rozpor v tej oblasti znižovania domácej ťažby. Obzvlášť pokiaľ ide teda o veci, ktoré momentálne nemusíme tak nutne potrebovať. A potom by vstáva ďalšia otázka, ktorá, aká je otázka, aká je stratégia za tým, čo dnes nazývame domácou ťažbou. Ak ide o to, aby sme ťažili viac agregátov a rozmýšľame, či by recyklácia napríklad demolačného materiálu a odpadov nemohla zohrávať väčšiu e, úlohu. Mali by sme pritom myslieť na dodržiavanie e, cieľov v oblasti biodiverzity, ktoré si EÚ stanovila. Rád by som venoval viac času diskusii s vami, preto nechcem eh, mať ani mm, príliš dlhú prezentáciu. Takže chcem eh, teraz eh, prejsť k záveru. Myslím si, že odhadnosť od toho tretieho pilieru a inovácií, ktoré tiež spadajú e, do tretieho pilieru. Ostatné e, piliere iba e, pokračujú v tom istom modeli rozvoja, o ktorom vieme, že nie je trvalo udržateľný. A, čo je horšie, prvý pilier by mohol dokonca prispievať k zvyšovaniu napätia na celosvetovej úrovni a nie som si istý, či stratégia členských štátov nebude silnejšia než európska stratégia v tejto oblasti, takže nie som si istý, či môžeme naozaj očakávať prínosy z intenzívnenia našich medzinárodných obchodných aktivít a e, ospravedlňujem sa, že som trošku provokatívny. Takisto potrebujeme sa pýtať, či e, tieto, tento nový, e, tieto nové praktiky medzinárodného obto, obchodu nepovedú k neokolonializmu. Druhý pilier, ktorý som predstavil, eh, eh, nepomôže vyriešiť naše kritické potreby, tak ako boli doteraz identifikované, ale mohol by ohroziť naše ciele eh, biodiverzity. Takže ak sa pýtame, čo je prioritou pre domácu ťažbu, myslím si, že jasná odpoveď je, že by sme sa v prvom rade mali sústrediť na túto tzv. meskú ťažbu, ako sa nazvala, a tu si myslím, že náš pohľad je, teda, že musíme začať pri tom treťom eh, pilieri, nový produktový dizajn, eh, recyklačné stratégie, eh, ktoré prinesú originálne konkurenčné výhody pre európske firmy. Takže ďakujem za pozornosť. Ešte by som chcel pripomenúť, že 3. februára e, budete, mať dôležité e, hlasovanie e, týkajúce sa mm, tejto oblasti a ja teda dúfam, že dobre využijete svoj hlas počas toho hlasovania. Ďakujem za pozornosť. Dovolte mi, aby som sa poďakoval a ako posledný v tomto paneli vystúpi pán e, Štefan Majer, je e, členom výkonného výboru e, nemeckého priemyslu. Ďakujem pekne za pozvanie, vážení poslanci, poslankyne. A za chvíľočku zmením asi jazyk. Prišiel som trošku neskôr z dôvodov zlého počasia a teraz už by som chcel prejsť do Nemčiny, pretože mám prípravnú prezentáciu v Nemčine. Chcel som sa poďakovať za pozvanie na toto podujatie, ale zároveň aj za pozornosť, e, ktorú venujete tejto e, strategii surovín v Európe od roku 2008 z našej e, pozície sa e, v tejto oblasti iniciatívy uskutočnili mnohé e, pokroky, ale zatiaľ ešte stále nie sme tam, kde by sme byť chceli. Európska komisia preto pripravila respektíve chcela pripraviť oznámenie k tejto problematike. Veľmi ľutujeme, že e, sa toto oznámenie opäť oneskorilo. O to viac vítame, že vy ako e, výbor pre priemysel e, výskum sa touto témou zaoberáte a pripravujete iniciatívnu správu k stratégii v oblasti surovín. Ako vyzerá situácia z pozície nemeckého priemyslu? Situácia v oblasti zásobovania, e, pokiaľ ide o vzácne zeminy, nám pripravuje veľké starosti. Dochádza k drastickým e, obmedzeniam e, exportných kvót Číny. Veľké obavy nám pripravuje aj skutočnosť, že Čína chce svoje exporty ďalej obmedzovať a preto zostáva táto situácia naďalej napätá. Aj čo sa týka exportov z iných e, e, krajín e, predstavujú tieto značné problémy, ohrozujú konkurencieschopnosť jednotlivých podnikov, ale takisto aj trvalo udržateľnú výrobu v Európe. Obmedzeniami exportu sú takisto postihnuté exporty do Ruska. Viac ako 50 predstavuje E, veľké obmedzenie. E, takisto sa o veľké množstva ilegálne e, exportujú do zahraničia. Situácia sa nárastom cien surovín drasticky zhoršila. Aj pokiaľ ide o tretí pilier, z nášho hľadiska sa situácia v žiadnom prípade nezlepšila. Prístup k týmto surovinám je stiažený, niekedy je dokonca nemožný, e, chýbajú e, jednoducho e, dohody ako aj a to tiež v oblasti ochranných nárokov importované súroviny, sekundárne súroviny, ako aj primárne súroviny z Európy sú e, pritom najdôležitejšie. Toto sú tie tri piliere, o ktorých hovorím. Čo môžu urobiť jednotlivé podniky? Otázka týkajúca sa e, konania jednotlivých e, v rámci jednotlivých podnikov je závažná. Je to primárna úloha ekonomiky a zostáva to aj za týchto zhoršených eh, zostrených podmienok. Predovšetkým eh, u importovaných surovín eh, zohráva dôležitú úlohu diverzifikácia a priama účasť na surovinových projektoch. Oba tieto nástroje bude potrebné v budúcnosti lepšie využívať Zároveň účasť na e, takýchto projektoch v oblasti súrovín e, nemôže byť riešením, e, kľúčovým riešením tohoto problému. Viac ako 80 miliard eur pripadá na Nemecko, ale je prakticky nemožné priamou účasťou na získavaní zbaní. Preto dobývanie zostáva naďalej veľmi dôležité a veľmi dôležitá je však ale aj účinnosť v oblasti surovín. Podľa nášho názoru je e, súčasťou e, konania všetkých podnikov, pretože len ak sa účinne využívajú tieto suroviny, e, máme šancu obstáť na medzinárodnom trhu. Preto si veľmi vážime E, tieto veľmi vážime tento potenciál. To ovšem neznamená, že tu neexistujú žiadne možnosti vylepšení. Diskusia však sa musí stať vecnejšou. Je potrebné e, lepšie využívať e, suroviny a zabezpečiť prepojenie s ekonomickými a sociálnymi dôsledkami musí sa zlepšiť aj prístup k primárnym surovinám v Nemecku a v celej Európe. Musíme zabezpečiť lepšie vyrovnanie e, jednotlivých e, požiadaviek e, v oblasti surovín. Takisto, ako som už spomenul, u importovaných surovín a sekundárnych surovín musíme zabezpečiť lepšiu situáciu v oblasti politiky Chcel by som eh, ohodnotiť doposiaľ odvedenú prácu na úrovni Európskej únie sa značne eh, zlepšila eh, situácia v oblasti všetkých troch nosných pilierov. Európska komisia poprvýkrát využila svoj nástroj E, v oblasti obmedzenia exportov, pokiaľ ide o Čínu. E, VTO postupy sú pomerne zdlhavé a preto nemôžno očakávať zlepšenie situácie v dohľadnej dobe. Komisia však ukázala, e, že sa snaží túto situáciu riešiť a pre jej dôveryhodnosť v oblasti dialógu s jednotlivými krajinami je to veľmi dôležité. Revíziou smernice sa prvýkrát vytvorili záväzné kritériá E, pokiaľ e, ide o e, staré prístroje a takisto sa prakticky zmenila situácia pre vývozcov. Takto sa vlastne zlepšila situácia v oblasti ilegálneho vývozu šrotu. Takisto môžeme konštatovať, že tieto ochranné oblasti majú ešte možnosť e, prispieť k zlepšeniu tejto situácie. Sú potrebné však ďalšie zlepšenia. E, je potrebné e, zabrániť akému akémukoľvek skresľovaniu tejto situácie, predovšetkým u Ukrajín, ktoré, pokiaľ ide o preferovaný prístup k európskemu trhu, takisto je potrebné dôsledne Eh, integrovať pravidlá eh, pre eh, tento obchod do príslušných dokumentov, predovšetkým pokiaľ ide o obchod s Indiou aby sa zabránilo ilegálnym exportom odpadu, je potrebné všetky tieto E, ustanovenia e, zakotviť v príslušných dokumentoch, kontrolovať export, e, čo síce musia zabezpečiť jednotlivé členské štáty, ale nadradenú úlohu v oblasti tohoto dozoru zohráva Európska komisia. Okrem toho je potrebné uskutočniť katalogizáciu starých, teda jazdených aut. Staré jazdené autá sa takisto ešte stále ilegálne transportujú E, do e, zahraničia mimo Európu aby sme lepšie využili suroviny a chránili pritom aj prírodu, e, treba skutočne vytvoriť podmienky. Európska únia by sa mala postarať o to, aby sa smernica Natura 2000 skutočne premietla v plnom rozsahu do praxe. Takýmto spôsobom by sme sa mohli e, priblížiť skutočne plneniu požiadaviek, ktoré tento program so sebou prináša. Európska únia by mala podnietiť e, inovačné partnerstvo v oblasti surovín. Európska únia takisto podchytila všetky tieto oblasti a e, pokiaľ ide o využitie E, celého instrumentária sú ešte určité e, medzery. Treba e, podniknúť príslušné kroky v oblasti konkurencieschopnosti. Bude záležať predovšetkým na to, aby všetky tri piliere boli naďalej dôsledne využívané. Myslím si, že situácia v tejto oblasti súrovín sa neustále zostruje a nedá sa očakávať, že by sa tento trend e, v dohľadnej dobe oslabil. Suroviny majú veľký význam pre e, celý svet. Tento význam narastá a pokiaľ myslíme na oblasť budúcich technológií, musíme si uvedomiť, že v Európe budeme potrebovať e, stratégiu, e, ktorá e, umožní zabrániť akémukoľvek kriminálnemu konaniu, aby sa všetky suroviny v Európe mohli trvalo udržateľne využívať. Znamená to, že bude potrebná bude potrebné zavedenie dane na suroviny, a to je niečo, čo pre e, podniky e, bude znamenať veľkú e, záťaž. Mnohé podniky by to doviedlo až ku konkurzu. Rovnako by som chcel varovať pred tým, aby táto e, stratégia v oblasti surovín e, bola e, prepojená s inými oblastiami. Musí sa zabezpečiť predovšetkým to, aby pôvodný cieľ tohoto oznámenia, to znamená iniciatíva, ktorá tu bola podnietená, sa v žiadnom prípade nesmie stratiť z nášho horizontu. Podobne, podobné podľa nášho názoru platí aj e, pokiaľ ide o účinnosť týchto surovinových zdrojov. Zvýšenie účinnosti e, zdrojov je e, cieľ, ktorý má svoje oprávnenie. Spotreba surovín sa dá zabezpečiť jedine takým spôsobom, ak bude e, súčasťou e, politiky, to znamená, bude súčasťou e, politiky Lajkolode. Preto sme vďační za túto iniciatívu k danej správe. Takisto aj za to, že sa o to zasadzuje predovšetkým gestorský výbor. Pevne verím, že sa takto zlepší situácia v oblasti surovín, Európskeho e, stanovišťa Európy. Ďakujem za vašu pozornosť. Dovolte mi, aby som sa poďakoval. A teraz máme príležitosť e, klásť otázky v rámci tohoto prvého panelu. Prvé prihlášky do diskusie mám už pred sebou. pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem za e, zaujímavé príspevky. Moja otázka sa uberá následovným smerom. Ako interpretujete REACH, aký vplyv alebo účinok má e, smernica REACH na e, bezpečnosť e, surovín? E, čo ste v rámci e, presadenia tejto smernice uplatnili v rámci e, tej, tejto oblasti súrovín. Myslíte si, že by bolo zmysluplné v rámci 8. rámcového programu e, zahájiť e, spoločnú iniciatívu? A tretia otázka, ako vidíte bilaterálne rokovania v tejto oblasti? Ďakujem. E, zozbierame teraz niekoľko otázok. Pán kolega Bytikovo sa hlási ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Uh, ja som chcel pánu e, Čomovi a pánu Majerovi položiť otázky. Otázka na pána Čomu. Hovorili ste o tom, že v určitých oblastiach recyklingu zatiaľ e, nie tieto oblasti nie sú ešte ekonomicky e, zmysluplné, pretože sú neekonomické. Čo by ste navrhli e, politike, aby v oblasti vzácných E, materiálov, ktorí zatiaľ ešte nie sú business caseom, e, bolo, bol recycling napriek tomu e, zmysluplný. Po druhé, rád by som sa spýtal, ako zvažujete situáciu urobiť recycling účinnejším tým, že sa integruje táto oblasť do smernice o ekodizajnu, ekodizajne a to už na začiatku e, cyklu určitého produktu sa musia vytvoriť príslušné podmienky. Tretia otázka pána, pánu Majerovi. Aké kroky sú potrebné na to, aby sa zabránilo ilegálnemu exportu, o ktorom ste hovorili obaja, predovšetkým pokiaľ ide o elektronický šrot? Otázka, ktorú e, mám na pána Majera, respektíve sú to dve otázky. E, Hovorili ste o tom, aké dôležité je získať, e, otvoriť prístup k surovinám v Európe. E, pán Arditi pred vami však poukázal na to, že mnohé strategicky dôležité suroviny v Európe e, vôbec neumožňujú prístup k ním. Moja otázka znie, pre ktoré suroviny to platí predovšetkým v Európe, a, a aké priority tu platia, respektíve je to skutočne priorita. Posledná otázka. Hovorili ste o niečom, čo v prvom návrhu komunikácie s komisiou bolo obsiahnuté. Ide o systém obchodných preferencií. Podľa môjho názoru v druhom návrhu táto e, e, zložka už nie je obsiahnutá. Preto ma zaujíma, aký je váš názor. Ste toho názoru, že Európska únia by mala sledovať politiku voči krajinám, ktoré sú bohaté na suroviny, E, s tým, aby sa e, e, vlastne operovalo s týmto potenciálom surovín, že by sa im obmedzil tento obchod so surovinami. Ďakujem. Ja som veľmi rád, že tak otvorene hovoríme o tejto téme dnes a to nielen preto, že pán kolega Butikov má dnes narodeniny, ale preto, že som videl prístupy, ktoré e, ma veľmi potešili. Diskusia, e, ktorú tu vedieme. Takúto istú diskusiu sme viedli vo výbore pre životné prostredie už pred e, desiatimi rokmi. Tam sme sa dohodli aj o problematike, o starých autách, ale bohužiaľ nemali sme už toľko sily, aby sme zabezpečili úpravu pre tieto oblasti a vyplnili všetky medzery, ktoré tu sú. Do 12. hodiny e, dnes e, e, platí lehota pre podanie pozmenujúcich návrhov pre smernicu I. Mňa by zaujímalo, ako vyzerá takýto proces recyklingu vôbec. Máme 27 procesov, tí, ktoré zabezpečujú recycling v celej Európe. Ale a nemôžeme sa dohodnúť to znamená technici a univerzity. E, Rakúsko má najvyššiu kvótu recyklingu a e, to v pomere asi 10 ku 3 kilo. Máme e, susednú krajinu v Nemecku, to znamená Nemecko, kde je tento pomer 9 ku 2 kilám, ale to nie je e, teda správny prístup pre Európu. Nie je možné, aby sme tvrdili, že tak musia postupovať všetci. Nevidím, ako ináč, e, nevidím spôsob, ako ináč zabezpečíme tento jednotný štandard. Musíme vytvoriť predpoklady preto. Dnes je situácia taká, že colník musí dokázať, že e, všetky tie e, počítače sú šrotom. Tri skúšky, ktoré sa robia v Európach, v Európe na 400 e, kontajneroch sa zistilo, že 300 kontajnerov e, obsahovalo ilegálny e, tovar, respektíve materiál. Takže musíme urobiť všetko preto, aby exportéry museli dokázať predložiť dôkaz o tom, že tieto, tento materiál sa opätovne znova použije, využije. My sme vytvorili vhodné rámcové podmienky, pokiaľ ide o export e, ilegálneho odpadu, ale musíme upchať ešte všetky tie e, medzery, ktoré tu existujú. Takže tie pravidla musia byť e, jednotné. Pokiaľ sa nám to podarí, tak sa dostaneme značný krok ďalej. Táto diskusia na danú tému je veľmi dôležitá sami veľmi dobre vieme, že nemôžeme pre túto oblasť e, surovy nasadiť vojsko. Musíme mať ale odvahu zmeniť niektoré veci. Aj FFA smernica pre tu platí to isté. E, žiaľ, e, ľutujem, že tu nie sú príslušní ľudia. Komisia musí pochopiť, že sa tu musí urobiť revízia. Ten čas dozrel preto a to je potrebné komisii aj povedať pokiaľ e, to podchytíme spoločne, tak e, sa nám podarí e, to skutočne presať v rámci moderného priemyslu. Kolega Lamberts? Well, just a... Uh, mm, chcem len nadviazať na to, čo už tu zaznelo k viacerým rečníkom. Pán Somajú, hovoril, že v podstate máme legislatívu, ktorú potrebujeme. Ide o to, že ju nedostatočne presadzujeme. Všetci rečníci o tom sú, s tým súhlasia, alebo je potrebné vyplniť ešte nejaké medzery v legislatíve. <clears throat> Tak ako zdá sa naznačil pre, rečník. Po druhé, viete, že sa pomaly posúvame pomaly, ale isto k normám a legislatíve v oblasti energetickej efektívnosti Opäť je to na troch rečníkov. Ste presvedčení, že by sme mali ísť skôr k pravidlám efektívnosti zdrojov, alebo je to príliš zložité na to, aby sa to dalo takto zabezpečiť cez nejaké normy a štandardy? Na pána Adityho páči sa mi to, že ste upozornili na to, že je potrebné riešiť aj dopyt, nielen ponuku, to znamená riešiť spotrebu a nielen tú výrobnú časť rovnice. Čo teda odporúčate z hľadiska legislatívnych aktivít? Zdaňovaním by sme mohli túto vec riešiť, alebo cez trhové mechanizmy e, máte nejaké návrhy k tomuto duchu. A potom na pána Majera videli sme tu problémy Čína, ostatný svet e, vo veci vzácných zemín. E, ako to vnímate vy a pripravujete nejaký plán B? a pomocou ktorého sa môž, dokážeme vysporiadať s touto problematikou? Pán Šimanský? Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte na úvod opraviť jednu vec. Nie je pravdou, že Európa nemá prístup k surovinám. Máme jeden z najväčších ložisk striebra a medi v Európe a ťažbou medi a striebra. Popri tejto ťažbe môžeme ťažiť aj iné kritické suroviny, vrátanie vzácných zemín alebo kovov vzácných zemín. A preto by som chcel upozorniť na to, aby sme si docenili to, čo máme doma, tak povediac. Uh, takisto tu bola predložená akási alternatíva medzi recykláciou a vlastnými zdrojmi a medzinárodným obchodom nemusíme jednoducho si vybrať jeden pilier alebo jeden spôsob. Musíme všetky využívať. A výzva na zníženie spotreby, to je nielen niečo nereálne, ale to zároveň aj nebezpečné, pretože to vedie k znižovaniu našej priemyselnej činnosti. Takisto to znamená obmedzenie vývoja výskumu, čo sa potom ďalej premietne do odlivu mozgov alebo múdrych ľudí v, v oblasti vedy a výskumu, ktorí jednoducho pôjdu hľadať ten zelenší trávnik niekde inde. Takže chcel by som vás požiadať, aby ste reštriktívnejšie uh, hovorili, keď vyzývate k znižovaniu spotreby. Ďakujem. Ďakujem, pán Merkis. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem panelistom za vynikajúce prezentácie. Áno, e, spolu s kolegom oceňujem to, že ste upozornili na spotrebu pán Adity. A v podstate mám viac menej tú istú otázku. Ako môžeme ovplyvniť spotrebiteľov cez nariadenie? Niekedy môžem povedať, že asi trošku sa snažíme príliš veľa všetko regulovať miesto stimulácie. Musia určite existovať iné spôsoby, ako nutiť ľudí meniť správanie, že by bolo rozumnejšie. Mali by sme nejaké in- incentívy, nejaké stimuly a tak meniť správanie spotrebiteľov. A takisto sa mi páčilo to, že ste sa zamerali na opätovné použitie, pretože niekedy mám pocit, že jednoducho veľmi ľahko všetko zahadzujeme a začíname od nova. Nebol by nejaký spôsob, a neviete si predstaviť nejaký spôsob, ako opätovne použiť suroviny a opätovne použiť. Áno, chápem, že vždy chceme energeticky efektívnejšie veci alebo surovino efektívnejšie veci, ale možno ekodizajn by sa mohol zamerať aj na to, aby sme ne Nerobili vždy nové prístroje na novo, ale jednoducho zobrali časť surovín, časť súčiastok a jednoducho to poskladali a vyrobili z toho niečo lepšie, kratšie, krajšie, rýchlejšie. Bez toho, aby sme minali energiu na recykláciu. Je, niektoré veci ma naozaj trápia. V podstate všetci sa naháňame, všetci potrebujeme tie isté suroviny. A podľa mňa je veľký rozdiel medzi uh, hodnotou využívania iPhoneu a veternej elektrárne. Všetci chceme e, e, obnoviteľné zdroj energii, ale ak veterné elektrárne používajú tie isté suroviny ako iPhone, tak poďme radšej cestou um, veterných um, elektrární. Ale potom, keď všetci chcú iPhone, čo potom spravíme? Kto rozhodne o tom, kto dostane čo? Keď všetci chceme tie isté suroviny, trh bude o tom rozhodovať? pretože e, raz jednoducho si budeme musieť stanoviť akúsi hierarchiu a povedať si, čo je najužitočnejšie využitie, najhodnotnejšie využitie danej suroviny. Nehovorím, že my stanovíme túto hierarchiu, ale napríklad ak hovoríme o ďalších vzácných zdrojoch, nemusia to byť nutne vzácne zeminy, môže to byť biomasa. Všetci chceme dnes biomasu pre energiu, pre lekárenstvo, pre na výrobu e, biorozložiteľných produktov. Takže kto dostane nakoniec tú biomasu? Čiže to je tá otázka, ako sa dopracujeme k nejakému systému, e, ktorý zabezpečí to, aby každý dostal všetko, čo potrebuje a aby sme si v podstate všetci nesuperili a všetci nechceli ten istý produkt. E, ďalšia vec ešte, chcem sa vrátiť k otázke recyklácie. Ak Európa naozaj tak veľmi závisí od vývozu a zároveň vyvážame tak veľa šrotu. E, ja viem, že v podstate nemôžeme zavrieť dvere, pretože to je proti pravidlám VTO, ale nemohli by sme zabrániť exportu tým, že podporíme zodpovednosť výrobcov. E, budeme žiadať od výrobcov, aby spätne zobrali všetko, čo dajú na trh tým by sme v podstate zavreli dvere obrazne povedané exportu šrotu z Európy a zrecyklujeme všetko, čo sme si u nás vyrobili a vrátime sa k tej v podstate prvotnej spoločnosti, ktorú tu všetci chceme mať. To znamená, od začiatku do konca si všetko vyrobíme sami. Ďakujem za mnohé otázky. Myslím si, že teraz to prerušíme, aby bolo možné niektoré otázky zodpovedať a potom budeme pokračovať druhým kolom. Nech sa páči, pán Čoma. Máte slovo. Teraz som sa konečne správne naučil vyslovovať vaše meno. Um, Ďakujem pekne. Takže k tej e, otázke recyklácie, ktorá nie je e, ekonomicky e, zmysloplná a momentálne, čo sa to dá robiť. Myslím si, že sú tu dve cesty. A my eh, sme z Eurofermetal eh, príslušnou asociáciou európskou pracovali eh, v tejto oblasti a aj s teda ekoinštitútom. Takže v prvom rade potrebujeme výskum, aby sme vlastne sa zaoberali tým recykláciou tých materiálov, ktoré momentálne nie sú ekonomické, teda pokiaľ ide o ich re recykláciu. A potom po druhé, myslím si, že môžeme sa veľa e, učiť z e, systému e, vracania produktov. Ja som predtým spomenul, že sú tri dôvody, prečo momentálne recyklujeme Takže myslím si, že by sme si e, mali e, pozrieť, e, aké systémy momentálne v Európe existujú, pokiaľ ide o vracanie obalov a, a, a výrobkov, ktoré sa už nepoužívajú. A tieto systémy by sa mohli rozšíriť aj na systémy, ktoré teda obsahujú nejaké zložky, ktoré sú veľmi cenné, aj keď teda ich celková recyklácia nie je momentálne ekologická. Ako som už povedal predtým, náš e, priemysel väčšinou je úplne na začiatku a úplne na konci e, celého toho e, reťazca od My dodávame materiály. A hovoril som o recyklácii, o treťom pilieri iniciatívy súrovín. Samozrejme, tie ďalšie dva piliery sú mm, veľmi dôležité tiež. Nesúsredil som sa na ne, ale plne teraz súhlasím s tým, čo zaznelo predtým, že potrebujeme nielen sekundárne, ale aj primárne materiály. Priemysel, ktorý dodáva materiály, ktoré e, idú na výrobu e, e, výrobkov, či už ide o elektroniku alebo auta, alebo zariadenia pre obnoviteľnú energiu. My potrebujeme, e, aby sa k nám vrátili ich e, produkty na konci ich životného cyklu, aby sme mohli znovu získať materiály, z ktorých boli tieto výrobky vyrobené a transformovať ich do nových eh, produktov, našich produktov, čiže eh, surovín, eh, ktoré oni budú opäť potrebovať na svoju výrobu. Na to, aby sa nám to podarilo, jasné, čím viac budeme pracovať na recyklácii v priebehu celého hodnotového cyklu, tým viac budeme participovať na vývoji týchto produktov. A tým pádom bude aj jednoduchšia recyklácia týchto výrobkov. Takže iPad je napríklad takýto dobrý eh, príklad. Eh, veľmi zle sa eh, pôvodne dala oddeliť batéria od celého výrobku. To bola e, veľmi jednoduchá vec, na ktorú však výrobca iPadu nemyslel. A keby sme vlastne postupovali spoločne, tak by to takéto problémy neboli. Takže je dobré, aby sme vlastne už mohli spolupôsobiť aj na vývoji produktu, aby bola možná recyklácia za najnižšiu možnú cenu. A potom ďalej, myslíme si, že je možné zmeniť vlastne celné deklarácie, aby bolo jednoduchšie identifikovať, čo je sekundárny a čo je e, primárny zdroj, e, čo sa znova používa z toho pôvodného e, zariadenia. Takže táto identifikácia by sa mala zjednodušiť. A potom eh, hlavný návrh s Eurometalom, ktorý sme urobili, je certifikácia. Certifikácia v eh, tej eh, finálnej recyklačnej entity, či už je v Európe alebo mimo. Táto certifikácia by pokrývala environmentálne, zdravotné, bezpečnostné aj operatívne kritériá. Nemusí to byť veľmi komplexné, ale treba, aby sa zabezpečovali minimálne kritériá, aby sa dokázalo, že tá recyklácia prebieha vhodným spôsobom aj pre životné prostredie a že sa zabezpečilo aj maximálne získanie nových materiálov z toho, ktorý sa recykluje. Zdá sa, že to nie je nemožný návrh, aj keď sú tu teda tie pravidla VTO, je dobre zaoberať sa takýmito možnosťami a naozaj by to veľa zmenilo, keby teda e, exportér e, vlastne bol zodpovedný za to, kto bude tým koncovým e, prevádzateľom re, re, recyklácie. Um, áno, samozrejme, k tej vašej otázke sú tu medzery, možno som nebol veľmi jasný. Ak by existujúca legislatíva sa správne uplatňovala, tak už by sme tu mali dramatické zlepšenie aktuálnej situácie recyklovania v Európe. V oblasti cieľov na zber máme veľké, veľké e, medzery. Na toto by sme sa mali sústrediť. Takže keď som predtým hovoril o kvalite a kvantite, toto som mal na mysli. Ide o teda zber a aj kvalitu recyklácie. A potom otázka e, výskumu a vývoja, e, riziko znižovania úsilia v tejto oblasti v Európe. E, áno, tu sa k vám plne pridávam. Recyklovanie naozaj predstavuje veľmi veľké možnosti pre rozvoj európskeho priemyslu, pre zamestnanosť nie je to len o tých ľudí, ktorí e, pracujú v týchto firmách, ide aj o e, e, ľudí v oblasti výskumu a vývoja, e, kde ide o to, aby sme našli e, inovatívne riešenia. Potom k opätovnému používaniu. Samozrejme, toto by sme mali preferovať ako riešenie, pokiaľ teda ide o znovu použitie ani nie toho materiálu, teda toho produktu, ale toho materiálu, z ktorého ten produkt je vyrobený. pretože e, vlastne všetky, všetky výrobky raz sa dopracujú na koniec svojho životného cyklu. Ďakujem. Okay. Thanks for your question. Ďakujem za otázky. Úprimne povedané, neviem, či na ne všetky dokážem odpovedať, ale pokúsim sa trošku odpovedať tak dvojstupňovo. Poprvé, otázka spotreby Chcel by som v podstate od, rozptýliť nedorozumenia. Som nepovedal, že by sme nemali použiť všetky tri piliery. Ja som povedal, že ak uprednostníme tretí pilier, ktorý rieši otázky spotreby zdrojov a spôsob, ako nakladáme s odpadom, možno sa nám podarí efektívnejšie a lepšie Eh, riešiť potom prvý a druhý pilier, čo je niečo úplne iné, ako keby som bol povedal, že prvý a druhý pilier nepotrebujeme. Ide o to, čo potrebujeme alebo v čom ich potrebujeme najviac. Čo sa týka spotreby, ešte ďalšie nedorozumenie by som rád rozptýlil. Nepovedal som, že musíme riešiť len spôsob spotreby. Povedal som, že celé roky priemysel eh, v podstate eh, riešil otázky efektívnosti zdrojov a to viedlo k zásadným inováciám a k zásadným investíciám, priemyselným investíciám. Takže keď hovoríme o znižovaní spotreby zdrojov, nehovoríme len o spotrebe v zmysle koncových užívateľov, ale hovoríme aj o efektívnosti zdrojov, využívania zdrojov v priemyselnej výrobe, čo má veľký potenciál pre vývoj výskum v Európe a pre priemyselnú politiku. Ale nesmieme zabúdať alebo zanedbávať aj spotrebu. Čiže tu súhlasím s vami, že je ťažké riešiť to cez legislatívu a legislatívou meniť náš spôsob spotreby. Avšak predsa len môžeme legislatívou ovplyvniť spotrebu. A myslím si, že v podstate e, je to veľmi dôležitý spôsob. Napríklad v rámci veľkej novely smernici VY o energetickom, e, elektronickom odpade sme sa zamerali na špecifické e, smerné čísla. Pre niektoré členské štáty to asi bude ťažké, ale minimálne sme vytvorili príklad toho, ako sa dá riešiť spotreba. Takisto cez ekodizajn, a tu by som vám chcel povedať, že teraz v rámci politiky ekodizajnu riešime mnohé e, produktové kategórie v rámci IT, počítače, tlačiarne, Xboxy. Všetky tieto obsahujú vzácne kovy, vzácne zeminy, ktoré musíme e, jednoducho mm, získať späť. Ale čo tu stanovíme ako požiadavky pre tieto kategórie produktov z hľadiska zdrojov? Nič nič sa nespravilo jednoducho. Čiže aj tu môžeme identifikovať nedostatky v legislatíve, kde, cez ktoré môžeme riešiť e, jednak spotrebu cez e, stanovené konkrétne smerné čísla, aj cez efektívnosť využívania zdrojov, cez požiadavky na ekodizajn. A tým sa dostávam k druhej otázke, alebo teda k tej druhej časti sumarizácie odpovedí na, otázok, na otázky nedostatky v legislatíve a čo sa dá spraviť. Napríklad, ako príklad ekodizajnu, to je veľký príklad toho, kde jednoznačne nevyužívame všetok potenciál existujúcich nástrojov. Máme ďalšiu smernicu, o ktorej budete hlasovať 3. februára. Smernica V. Smernica o elektronických e, elektrických odpadoch. Čiže opäť tu musíme zabezpečiť naše ambície, čo sa týka zberu. Ak sa nám to nepodarí, tak podrieme možnosti investícií do recyklácie v Európe. Ale takisto máme niečo, čo je veľmi zaujímavé. Máme inovatívne postupy, ktoré sú navrhnuté v tejto smernici. A tu sa dostávam k tým nelegislatívnym nástrojom, respektíve k nástrojom, ktoré nie sú tvrdou legislatívou, ale sú skôr, jedná sa skôr trhové nástroje. Čiže v rámci tejto smernice WE navrhujeme posilniť to, čo nazývame zodpovednosť jednotlivých producentov. Čo to znamená? Znamená to, že by sme mali vytvoriť trhové stimuly preto, aby výrobcovia navrhovali také produkty, ktoré sa dajú ľahšie rozobrať a zrecyklovať. Aj tu máme obrovskú príležitosť inovovať z hľadiska politiky mm, odpadov, zakomponovať do legislatívy trhové nástroje. A opäť, ešte stále téma ekodizajn, presne to isté. Môžeme to využiť, pretože vieme, že používanie recyklovaných materiálov vedie k znižovaniu emisí CO2. Môžeme vytvoriť nejaký systém bonusov, malusov v rámci ekodizajnu a povieme, dobre, máte takéto požiadavky na energetickú efektívnosť, ale ak použijete e, takýto podiel recyklovaných materiálov, môžeme to zakomponovať do toho výpočtu zníženia emisí CO2 daného produktu počas jeho životnosti. Čiže môžeme dám dať nejaký bonus z hľadiska požiadavky na energetickú efektívnosť. A to je ďalší spôsob, ako inovovať a ako zisťovať, skúmať možnosti kombinácie legislatívy, mm, na ekologické požiadavky na produkty a bonus-malus systémy v rámci trhových nástrojov. <clears throat> ďalší nástroj, ktorý musíme preskúmať, e, jeho použiteľnosť. A viem, že e, to nie je ľahké reglementovať na európskej úrovni. Hovorím o zdaňovaní zdrojov. Ak sa vám nepáči slovo zdaňovanie, tak môžeme povedať o tom, hovoriť o tom, ako môžeme naozaj zaplatiť skutočnú cenu za naše zdroje. Všetky štúdie, ktoré sa realizovali, poukazujú na to, že produktivita e, pracovných síl sa obrovským spôsobom zvýšila práve s daňovaním pracovnej síly. Prečo nepoužijeme podobný systém pre zdroje? A možno zistíme, že aj e, e že sa zvýši efektívnosť využívania surovín. Takisto tu bola otázka, či si môžeme stanoviť smerné čísla, smerné čísla pre energetickú efektívnosť. Môžeme si stanoviť vyčísliteľné ciele aj pre energetickú efektívnosť, popre je to vynikajúci nápad. A e, my sme boli za záväzné ciele pre úspor, energetické úspory a energetickú efektívnosť, pretože podľa nás iba záväzné ciele môžu vytvoriť podmienky pre to, aby investície boli predvydateľné v dlhodobom horizonte. Uh, je to otázka európskej priemyselnej politiky. Ak stanovíte nejaké stimuly a zabezpečíte, aby investori mali bezpečnú investíciu, tak zainvestujú. Ak poviete len, máme také dobré úmysly na úsporu energie a úsporu surovín, ako uh, si môžu byť istí, že návratnosť investícií bude dobrá. Čiže je potrebné mať takéto v podstate stimuly, legislatívne stimuly a jedným z nich môže byť napríklad stimul v oblasti energetickej efektivnosti. Ale nezabúdajte na jedno, čo bolo, jednu vec na mojich priesvitkách. Ak chceme zabezpečiť energetickú efektívnosť, musíme zohľadniť aj celý dopad našej spotreby surovín, vrátanie dopadu na zahraničie, vrátanie dopadu toho, čo nazývame ekologický ruksak. To znamená dopad našej spotreby na nečerpané, nepoužité uh, suroviny. A tu vždy, keď napríklad e, v baniach vyťažíme niečo, tak vytvoríme veľké množstvo odpadu, ťažobného odpadu, čo je hlavný zdroj v Európe. 20 až 25 odpadu je ťažobný odpad a ten sa nenutne vždy opätovne použije v súčasnosti. To znamená smerné čísla, záväzné smerné čísla pre efektívnosť surovín, efektívne využívanie surovín, ale treba zohľadniť aj celkové požiadavky na suroviny a všetky dopady, ktoré to bude mať. Ďakujem. Ďakujem, pán Maja, ako posledný, nech sa páči. Neviem, či sa mi podarí všetky otázky zodpovedať. Čo sa týka uh, REACH, Nezistili sme ešte, do akej miery nás e, sa to e, dotýka, ale vzhľadom na komplexnosť e, REACH sa snažíme zistiť, do akej miery sa vlastne stiažuje takto dostupnosť, ale nemáme ešte žiadne dáta k dispozícii. Čo sa týka obchodnej politiky, môžem povedať áno, bilaterálne dohovory musíme využiť na to, aby sme hovorili aj o obmedzeniach exportu. V roku 2007 sme tak už urobili a e, zakotvili sme si a zakotvili sme to. Mali by sme to potom e, urobiť aj vo všetkých e, následných dohovoroch. Mali by sme e, to využiť aj v rámci e, všeobecného systému preferencií, e, povedať, pokiaľ teda chcete tento prístup e, k týmto zdrojom, tak očakávame teda k týmto výrobitkom očakávame my od vás prístup k týmto zdrojom. Ako zabrániť ilegálnemu exportu v rámci recyklingu? Myslím si, že by sme to mali presadiť predovšetkým e, v rámci e, smernice o elektronickom a elektrickom e, odpade. Musíme rozlišovať medzi recyklovateľnými prístrojmi a tými, ktoré nie sú recyklovateľné. Treba to predovšetkým zohľadniť aj v oblasti cla. E, kritické a strategické suroviny, e, žiadne zo z tých 40 e, druhov, ktoré identifikovala komisia v Európe a v Nemecku sa nenachádzajú. To ovšem neznamená, že strategické suroviny sa v Európe nenachádzajú. Ide tu predovšetkým o koncentráciu v niektorých eh, krajinách, eh, ktoré sú veľmi krehké aj z hľadiska ich politických režimov. Eh, strategické súroviny máme v Nemecku, v Európe. Spomínalo sa už, že napríklad bane na striebro a meď by sa mali opätovne otvoriť. Vzácne zeminy sa dokonca nachádzajú e, aj v blízkosti Flensburgu napríklad. Čo sa týka vývojových cyklov e, a budúcich technológií, je dokonca možné, že určité e, materiály, ktoré zatiaľ nepovažujeme za strategické materiály, by v budúcnosti sa takými stať mohli. Nemecko e, vyslovilo obavy, čo sa týka obmedzenia exportu vzácných zemín e, v spolko, do Spolkovej e, republiky, do ľudovej republiky Čína. Asi 80 exportujeme do tejto krajiny, existuje plán B. V Nemecku sa zvažuje, či sa sami opäť budeme angažovať aj v oblasti baníctva diverzifikácia e, zdrojov vybudovaním partnerstva s jednotlivými krajinami by sa takisto e, mala podporiť. Kazachstan sa spomína stále e, častejšie v súvislosti s takýmto partnerstvom. Takže skládka to je plán B, ale ešte sme dosť vzdialení od realizácie takýchto plánov. Ďakujem a teraz sa dostávame k druhému kolu. Pani Nýble, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám dve stručné otázky. Ešte stále mi nie je totiž to jasné, e, či e, tu je politická vôľa ku konaniu. Vzhľadom na ilegálny export surovín e, elektrického odpadu a starých aut. Existujú konkrétne čísla? Ja viem, že tu existuje čierny trh, ale je to obrovský problém. Je to e, e, stredne veľký problém čo do rozsahu. E, bola by som skrátka rada, pokiaľ by sme získali nejaké konkrétne čísla, s ktorými by sme mohli operovať. Ďalej ste spomínali, že colníkom musíme dať možnosť e, colnými e, vehlaseniami zistiť, e, čo je legálne, čo je ilegálne. E, je to správny prístup, ale pokiaľ je to obrovský problém e, týmto to nevyriešime. Takže pýtam sa ešte raz, máte aj iné návrhy, ako e, by sme v rámci tohto ilegálneho e, obchodu mohli e, účinne postupovať? Prečo toľko materiálu sa exportuje z Európy? By ma tiež zaujímalo. Čo sa týka domácich surovín, dúfam, že som vás správne pochopila prístup k domácim surovinám je e, veľmi ťažký niekedy. Mňa by zaujímalo konkrétne, kde sú tieto prekážky, kde sú tieto problémy. Je to, e, to e, národné administratívne právo, alebo kde, v čom spočívajú tieto obmedzenia? Ďakujem. Ďakujem. E, kolega Brezina. Ďakujem za slovo. E, ja Ďakujem za slovo. Som osobne toho názoru, že to, čo počúvam o recyklácii, o používaní zdrojov, je v poriadku. Recyklácia to, čo počúvam o recyklácii, považujem za e, záležitosť, ktorá je samozrejmá. My ako Európania sa tu nachádzame na e, špičke svetového trendu a to je v poriadku. Na druhej strane si myslím, že pokiaľ diskutujeme o nerastných surovinách, diskutujeme o záležitosti, ktorá sa nachádza mimo toho hlavného problému, s ktorým e, európsky e, priemysel bojuje. Pre priemysel je recyklácia skôr príležitosťou ale problém vzniká v momente, keď do spotreby vstupujú nové suroviny. Nové kovy, nové koncentráty týchto kovov je potrebné získať nielen v Európe, ale aj mimo Európskej únie je možné urobiť eh, veľa politickými prostriedkami. Pokiaľ otvárame naše trhy pre cudzí tovar, mali by sme mať ten istý prístup k surovinám aj z týchto trhov. Na druhej strane som však toho názoru, že Európa nie je prvou, ktorá rieši tento problém s nerastnými surovinami. Ak sa pozrieme do USA, zistíme, že tu vyriešili túto e, záležitosť takým spôsobom, že v rámci USA určité strategické suroviny sú zhromažďované a v e, určitých množstvách akumulované. Nepoznám e, číslo tejto normy Stockpiling Act. Neviem, aké je konkrétne číslo, bohužiaľ nespomínam si, ale pokiaľ v Európe budeme mať 27 stratégií, na získavanie nerastných surovín, pokiaľ nevyužijeme e, mieru obrovského trhu 500 miliónov ľudí a obrovskú plochu, z ktorej sa dá získať množstvo nerastných surovín. To znamená, pokiaľ nebudeme mať niečo podobné, ako je spomínaný americký Stockpiling Act, e, budeme sa musieť pozerať na to, ako zástupcovia Číny alebo iných mocností obsadzujú svetové teritoria, či už v Afrike, Južnej Amerike a môžeme recyklovať ako a koľko chceme pre náš priemysel, hlavne v tých eh, oblastiach obnoviteľných energií, kde spotreba eh, vzácných, kovov vzácných zemín eh, rastie, tento problém nezvládneme iba preto, že tieto kovy vzácných zemín bývajú veľmi často citované, by som rád povedal, že k tomuto problému e, neprispela len Čína samotná blokádou e, vývozu alebo dovozu, ale my západné civilizácie sme prispeli k tomuto problému e, tiež svojou troškou a to tým, že v istých momentoch sme otázku ochrany prírody nadradili otázkam strategických zdrojov. Nie je pravdou, že ložiska týchto kovov sa e, koncentrujú len na Čínu. To je nezmysel. Hovorí sa o nich ako o kovoch vzácných zemín, zemín ale sú e, štyrikrát E, častejšie sa vyskytujú e, nezlato. To znamená, existujú európske ložiska, existujú americké ložiska, ale americké ložisko v Kalifornii, Mountain Pass, bolo zatvorené práve vzhľadom na dopad na životné prostredie. To znamená, že túto krízu sme si do určitej miery spôsobili sami. Uh, nie je však neriešiteľná, pretože si myslím, že za niekoľko rokov sa otvoria aj americké ložiska, vietnamské ložisko a iné ložiska. Je to jednoducho len príklad toho, ako momentálne vzácne kovy ako existuje ako určitý mýtus toho, ako sa táto e, záležitosť obmedzuje len na Čínu a to nás vedie k zaujímavým úvahám, ako riešiť tento problém. Tento problém je aj na našej strane. Ak teda nebudeme mať vzhľadom na primárne suroviny niečo, čo by bolo o mnoho razantnejšie než to, čo bolo navrhované, náš priemysel sa ocitne v kríze z nedostatku surovín. Ďakujem. Ďakujem. Pani kolegyňa Ulsrok. mycket för ordet, herr ordförande. Eh, först vill jag tacka alla tre för... Ďakujem pekne za slovo. Um, ďakujem aj trom panelistom za ich veľmi uh, jasné popísanie témy recyklácie, o čo pritom ide že e, vlastne e, sa presúvame smerom naozaj k, k high-tech záležitosti. A to je naozaj veľmi dôležité aj pre členov tohto výboru. Um, urobili sme si teda prehľad o tejto priemyselnej činnosti, ktorá sa musí skombinovať s trvalo e, udržateľným environmentálnym vývojom a to je vynikajúce. Teraz prejdem k mojej otázke. Celý čas hovoríte, že si treba stanoviť priority, treba presne postupovať, keď sa chce eh, hovoriť o eh, surovinách. Máme tu systém EÚ a v ňom sme si eh, vytvorili stratégiu pre zaobchádzanie so surovinami. Keby ste to mali definovať vy, ako by ste definovali suroviny v tejto súvislosti? Aby sme boli čo najpresnejší, ako je to len možné. Takže aký typ surovín by mal spadať do tejto politiky? E, čo je podľa vás najrelevantnejšie v tejto súvislosti? Merkis? Ja, ik sluit me helemaal bij mijn collega Oeskok aan. Inderdaad, wat is nou precies de definitie van, de, uh, van schaarse materiaal? Pridávam sa uh, vlastne k tej otázke, ktorá tu zaznela. Čo je vlastne uh, definíciou nedostatku? týchto e, e, surovín. Aj teda pokiaľ ide o vzácne zeminy, nejde len o e, teda rudy, ale aj biomasu, drevo a ostatné suroviny, ich tiež môže byť nedostatok. Takže to je pre mňa dôležité. Treba najprv vedieť presne, o čom hovoríme Mám dojem, že nám tu ide hlavne teda o e, minerálne látky, nerasty. E, ďakujem aj za e, veľmi dobré odpovede z vašej strany na naše početné otázky. Chcem sa ešte vrátiť k jednému bodu, na ktorý ste nereagovali. Ide o skutočnosť, že všetci teraz potrebujeme tie isté e, e, suroviny, ktorých je nedostatok, aj keď teda na odlišné e, použitie. A existujú spôsoby použitia, ako som to už spomenula, ktoré podľa môjho názoru nie sú, nie, niektoré z nich sú užitočnejšie, niektoré z nich menej. Má sa to všetko regulovať iba cez cenu, vtedy by došlo k problémom Nemohli by sme vyrábať čisté motory, pretože nejaký iný produkt je atraktívnejší pre spotrebiteľa. Nemohli by sme e, e, vybudovávať veterné e, turbíny, pretože tento materiál by sa vlastne uplatňoval niekde inde, v oblasti, ktorá je atraktívnejšia pre spotrebiteľa a podobne. Takže nechcem sa spolahnuť iba na tú otázku, či všetko vyrieši trh. Takže ako si e, stanovíme e, hierarchiu e, spotreby pre takéto zdroje, ktorých nie je dostatok. Ehm. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa ospravedlňujem a asi aj hanbím, že som nemala možnosť všetko vypočuť, čo hovorili rečníci. Chcela by som zareagovať na to, čo zaznelo ehm, na tému smernice o Eh, odpade z elektroniky. Takže čo môže urobiť eh, štát a na druhej strane, čo môže urobiť eh, priemysel v tejto oblasti. O chvíľku budeme hlasovať o tejto smernici. Parlament je dosť um, rovnakého názoru. Spravodajca Karl-Heinz Florence práve odišiel, ale ja som tieňová spravodajkyňa a je teda dôležité, aby sme budúci týždeň sa dopracovali k rozumnému výsledku hlasovania, pretože sú tu naozaj veľmi ambiciozne ciele, ktoré si komisia e, stanovila pre opätovné využitie, ale sú aj opatrenia, e, ktoré by sa e, ktoré by mali ošetrovať určité problémy. Je tu aj problém vlastne toho, eh, čo nazývame eh, vývoz za účelom opätovného použitia, ale na druhej strane, ale vlastne v skutočnosti ide iba o vývoz na skládky, ktoré nie sú na našom území. Takže je, je, je, je dôležité aj, aby teda tu bola vôľa správne implementovať tieto právne nástroje. A potom mám otázku pre pána Majera, ale aj čomu z Umikoru, firmy, ktorú veľmi dobre poznám a na ktorú môžeme byť naozaj hrdí a ktorá e, pracuje vynikajúco. No a lobuje veľmi dobre aj v Európskom parlamente, ale ešte by bolo zaujímavejšie, keby ste lobovali v členských štátoch. Napríklad Nemecko má veľký vplyv na európskej e, úrovni a takýto členský štát by sa mohol postarať o to, že ten plán B pre problémy so surovinami, opätovné použitie, recyklácia, by e, e, sa mohol podporiť pomocou oveľa prísnejšej legislatívy na úrovni EÚ. Ďakujem pekne. E, teraz máme ešte čas na stručné kolo odpovedí. Každý máte tak dve minúty. Bol by som vďačný, keby ste držali tento rečnícky čas. Takže pán Čoma. Um, the... Ďakujem pekne. K otázke údajov o nezákonnom vývoze. Samozrejme, keďže je nezákonný, tak žiadne oficiálne čísla k tomu nemáte, ale pozrite sa na Impel. Impel uh, pracuje v tejto problematike a poskytuje hodnotné informácie cez rôzne testy, ktoré robia v prístavoch tam, kde nachádzajú obrovské množstvo vyvážaných materiál, vyvážaných produktov e, do zahraničia e, E, už sa tu hovorilo o tých testoch. E, ďalší spôsob odhadnutia tohoto, aj keď teda trošku zložitejším spôsobom, je ísť do príjmajúcich prístavov v tých krajinách a pozrieť sa, kde sa tzv. recyklujú tieto materiály, vidieť, koľko sa tam toho vyváža. My sme odhadli, že viac ako 40 surovín. Je to len odhad z zrejmých dôvodov. Čiže je to veľký problém a áno, colníci sa musia zameriavať nielen na dovoz do Európy, ale aj na vývoz z Európy a v každom prípade, ak chceme mať efektívnu politiku v oblasti týchto surovín, treba s tým niečo spraviť. Kovy vzácných zemín, tu by som chcel kratučko uh, eh, sa E, zapodievať tej otázky, že sami sme si vytvorili tento problém s kovmi zácných zemín, pretože také krajiny ako Čína, ktoré majú takéto zdroje z ekologických dôvodov, zatvárajú bane a teraz samozrejme Čína využíva ten istý dôvod na zníženie exportu kovov zácných zemín Eh, pretože chcú skvalitniť ťažobné podmienky. Myslím si, že to je dobrý príklad rovnakých podmienok pre všetkých a to isté sa vzťahuje aj na recykláciu. Preto v podstate navrhujeme záväznú certifikáciu subjektov, ktoré recyklujú v rámci celom reťazci. To povedie presne k tomu istému. V určitom okamihu všetky suroviny pôjdu preč do tých subjektov mimo Európy, ktoré nie sú ekologické, nehovorím, že celá časť recyklácie, ale určitá časť recyklácie jednoducho odíde tam a dostaneme sa do tej istej situácie. Čiže rovnaké podmienky pre všetkých sú veľmi dôležité. Či už hovoríme o primárnych surovinách alebo sekundárnych surovinách. A čo sa týka v smernice e, a úlohy členských štátov, áno, v každom prípade prípade, e, čo sa týka presadzovania legislatívy v praxe na hraniciach, v prístavoch, členské štáty musia naozaj e, sa do toho pustiť e, s plnou vervou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Ardity. A Dôležitou vecou je, a myslím, že to už viacerí hovorili tu, je to, že zabezpečenie zdrojov vzácných e, surovín jednoducho e, to sa týka aj určitých e, kovov, určitých surovín. Je to dlhodobý trend a jednoducho musíme sa zmieriť s tým, že prístup k rudám e, bude stále ťažší a aj iné suroviny sa stanú kritickými surovinami neskôr. Takže v každom prípade musíme inovovať e, z hľadiska podnikateľských a rozvojových modelov, pretože dnes to môžu byť e, nerasty a zajtra to môžu byť nejaké biozdroje. E, druhá vec, vyváženie zabezpečenia zdrojov a ochrany životného prostredia. To je platný argument. Ako nájsť tú správnu rovnováhu. A myslím si, že komisia začala odpovedať na túto otázku, povedala, toto je zoznam mimoriadne kritických surovín a na tomto zozname nie je nič, čo je naozaj dostupné v Európe. Iným spôsobom, lepším spôsobom, ako cez tzv. tie mestské bane, alebo teda cez recikláciu. Takže musíme nájsť rovnováhu. Áno, dnes tá odpoveď je, poďme smerom cez tie mestské bane, alebo teda recikláciu, ak zajtra e, budeme mať možnosti domácej ťažby, e, tak môžeme ísť cez to domácej ťažby. Ale teraz tá aktuálna odpoveď je recyklácia, Tam je najväčší potenciál. A ďalšia otázka sa týka smernice WI. E, už vo svojej prezentácii som hovoril o tom, že to je obrovská príležitosť v tej prvej časti otázok a odpovede na ní som vysvetlil, prečo táto smernica o elektrických a elektronických odpadoch ak ju dobre odhlasujete, môže experimentovať s inovatívnymi nástrojmi, ktoré sú veľmi slubné z hľadiska politiky odpadov a myslím si, že čo sa týka vývozov, sú tu prísnejšie podmienky, e, ako sú stanovené v tejto smernici, ktoré je potrebné rešpektovať. A aby som odpovedal na otázku pani Nible, Eh, chýbajú nám údaje o nezákonnom vývoze, ale vieme, že eh, v, a v podstate aký je únik, eh, čo sa týka oficiálnych údajov, čiže odtiaľ si môžeme vyvodiť nejaké údaje ohľadom nezákonného vývozu. A tu vidíme, že viac ako 50 ide cez tie nezákonné neoficiálne cesty. Ďakujem pekne pani Nýble, čo sa týka ilegálnych e, exportov, k tomu už bolo niečo povedané. Nie je to len otázka e, dohľadu. Vieme, že je to e, súčasť organizovanej kriminality. Takže je to vlastne aj súčasť boja proti tejto organizovanej kriminalite. Určite nemám už čas na to, aby som hovoril podrobne o tom, čo, e, ako to vyzerá s konkurenciou e, v oblasti e, baníctva v Nemecku. Ide o relatívne veľké plochy, kde existujú aj iní záujemcovia, ktorí by chceli túto plochu na iné účely využiť. Ale môžem vám tieto informácie pripraviť a dať ako výboru k dispozícii. Je dôležité pre mňa, aby som mohol zdôrazniť, že ide o priemyselné suroviny, ktoré nás mimoriadne zaujímajú. Myslíme si, že e, nemožno e, e, zamieňa tieto dva pojmy, či ide o agrárne suroviny alebo o priemyselné suroviny. Kritické sú predovšet... kritické suroviny sú jednoznačne definované vzhľadom na dopyt a vzhľadom na to, či sú k dispozícii. My sme pevne presvedčení o tom, že trh je prakticky najúčinnejším e, prostriedkom, pokiaľ ide o pridelovanie týchto zdrojov. Prideľovanie zdrojov nemôže byť e, úlohou politiky a štátu e, Vzhľadom na to, čo bolo povedané o recyklingu, e, chcel by som zdôrazniť, že tri spomínané piliere naozaj potrebujeme. Recycling samotný e, nebude, možné, nebude schopný zabezpečiť e, zásobovanie surovinami. Potrebujeme jednoducho aj prístup k národným, európskym E, zdrojom surovín a popri recyklingu potrebujeme samozrejme aj prístup k surovinám, ktoré sú kritické a to suroviny mimo Európy. Preto e, je potrebné postarať sa aj o obchodnú politiku v tejto oblasti. Dámy a páni, dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým trom expertom za mnohé zaujímavé informácie. Ponuku radi príjmame, že sa e, nám poskytnú aj dodatočné informácie. Takže dovolte mi, aby som túto časť vypočutia uzavrel. Poďakoval sa prednášajúcim a poprosím teraz e, prednášajúcich druhého kola, aby sme mohli pokračovať. Ďakujem. Ja. Wenn die nächsten Kollegen hier e, po tom, čo e, ďalší kolegovia experti zaujmú miesta za týmto predsedníckým stolom, budeme môcť pokračovať.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 Dámy a páni, vážení kolegovia. Vážené dámy a páni, Dovolte mi, aby som e, teraz e, otvoril druhý panel, pretože by sme radi čas, ktorý máme k dispozícii, využili. E, sme tak trošku v sklze s našim e, časovým harmonogramom, takže ten čas by sme mali správne využiť. E, v druhom paneli ide o medzinárodné perspektívy. Dovolte mi teda, aby som privítal ďalších expertov, pána Egata, z USA. Dúfam, že tie mená som správne vyslovil, rovnako aj pána Dsa. nebudem teda už ďalej hovoriť a slovo odovzdám hneď panu Redek Egetovi, profesorovi a riaditeľovi e, divízie e, ekonomiky a obchodu na, e, v Kolorede. Bude hovoriť o situácii v oblasti e, surovín. Nech sa páči, máte slovo. Good morning. Prajem všetkým príjemný dobrý deň, pán predseda, pani poslanci, dámy a páni. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali, aby som sa mohol zúčastniť. Ako už pán predseda povedal, vám sa Rodrik Egert, som ekonóm, univerzitný profesor z katedry banictva na Univerzite pre prírodné vedy aplikované vedy v Colorado, Spojené štáty. Dnes v podstate vám podám svoju osobnú perspektívu, síce americkú, ale osobnú. A chcel by som jasne povedať, že toto nie je perspektíva americkej vlády, je to moja osobná americká perspektíva, nie perspektíva americkej vlády. Písomný materiál budete mať k dispozícii po tomto vypočutí a v najbližších chvíľkach zhrniem podstate to, čo máte, dostanete neskôr písomne v dvoch častiach. V prvej časti budem teda hovoriť o tých osobných veciach, čiže odprezentujem také štyri návrhy, ak to tak môžem povedať, ktoré odrážajú moje osobné zaujatie alebo môj osobný názor na problematiku dnešného dopoludnia. Druhá časť môjho vystúpenia e, bude postávať z priamých odpovedí na otázky, ktoré som dostala, bol som požiadaný, aby som na ne odpovedal. Takže začnem tými svojimi štyrmi osobnými návrhmi. Prvý návrh. E nemáme nedostatok surovín, respektíve nedojdu nám zdroje v blízkej budúcnosti. Jednoducho tým chcem e, vyjadriť svoje vnímanie toho, že hodne sa diskutuje o prístupe k surovinám a za predpokladu, ako by nám dochádzali tieto suroviny. A ja si Myslím, že to je veľmi zavádzajúci názor. A tým sa dostávam k druhému osobnému návrhu. To znamená, keď hovoríme o dostupnosti surovín alebo nerastov a bezpečnosti dodávok, je užitočnejšie zameriavať sa na náklady, geografiu a časové horizonty. Pod nákladmi mám na mysli v podstate nie len čisto ekonomické náklady e, ťažby surovín, a recyklácie, pretože tá, tie náklady sú rôzne v rôznych, na rôznych miestach, ale skôr hovorím aj o tých ďalších environmentálnych a sociálnych nákladoch, ktoré sa ťažko merajú. Týchto nákladoch primárnej a sekundárnej produkcie, geografia, zemepis, tu je jasné, že aspoň niektoré obavy, ktoré viedli k tomu, že sa tu dnes stretávame, uh, hovoria o tom, že tá produkcia je zemepisne koncentrovaná, čo môže predstavovať určité riziko z hľadiska bezpečnosti a prístupu k surovinám. Tu poviem toľko, že tieto geografické koncentrácie a e, e, závislosť dovozu neznamená presne to isté. Niekedy závislosť na dovoze môže byť dobrá, ak tie zahraničné zdroje sú lepšie ako vlastné domáce. A na záver, čo sa týka tých časových horizontov alebo časových rámcov, tu by som vás chcel vyzvať, aby sme rozlišovali medzi krátkodobými a dlhodobými. V rámci krátkodobých tu otázka surovín sa týka e, v podstate spolahlivosti alebo rizik v súvislosti s dostupnosťou týchto surovín. A to súvisí s aktuálnou situáciou, na tých miestach, kde momentálne sú možnosti ťažby čo je ovplyvnené investíciami v minulosti a e, vládnymi politikami minulosti, minulosti a súčasnosti. To je niečo úplne iné ako dlhodobá, dlhodobý pohľad. E, dlhodobý pohľad skôr závisí od geologickej situácie, technologických možností a úloh verejnej politiky pri uľahčení šírenia geologických e, poznatkov a technologických možností. Čiže to je taký môj druhý návrh. Tretí návrh sa týka nasledovného. Ako ekonóm skôr hľadám trhové riešenia ako vládne riešenia. A teda navrhujem, samozrejme, trh nevyrieši všetko, nie je to všeliek, ale predsa len dáva silné stimuly a motívy na riadenie rizika dodávok a dostupnosti surovín. A ak si spomenieme na nedávnu skúsenosť a obavy ohľadom e, kovov vzácných zemín, e, čo sa týka dodávok za posledné dva roky, tu bol obrovský boom, doslova mania, banická mánia na ťažbu kovov vzácných zemín. A chvíľu to trvalo, ale je veľmi pravdepodobné, že mimo čínske zdroje kovov vzácných zemín sa dostanú na trh. Na strane e, dopytu trh dáva silné stimuly, zabezpečuje akési poistenie istoty voči tým rizikám investovať do produktov určité záruky, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu sa premietnúť do podoby e, náhrad, substitútov za tie prvky, ktoré sú rizikové. A ten štvrtý osobný návrh sa týka toho, že teda, hoci trhy naozaj sú mocné a často užitočné, nie sú šeliekom a užitočné a dôležité, dokonca zásadnú úlohu v týchto oblastiach musí zohrávať aj vláda. A také pre mňa tri najdôležitejšie úlohy vlády sú poprvé podporiť medzinárodný obchod, boj proti nekalým obchodným praktikám. Po druhé, samozrejme to z amerického pohľadu, nemôžem komentovať európsku situáciu, ale z amerického pohľadu druhá úloha vlády je zlepšenie proces schvalovania, reglementačný proces schvalovania, efektívnosť týchto procesov schvalovania pre domácu americkú produkciu surovín a spomeniem aj recykláciu. Tu treba dať si veľký pozor. Nechcem povedať, že zásoby surovín a recyklácia by mali byť uprednostnené z pohľadu environmentálnych reglamentačných e, certifikácií, ale minimálne v Spojených štátoch mnohí ľudia sú presvedčení o tom vrátane mňa, že proces schvalovania, reglamentačný proces schvalovania je veľmi, veľmi ťažkopádny, e, časovo náročný. A teda uvedomujem si, že je vhodné a je potrebné mať akýsi schvalovací proces alebo schvalovacie procesy. A na záver tretia úloha pre vládu podľa mňa, je uľahčovať analýzu informácií v rámci technického vývoja výskumu, informácia, analýza v zmysle správneho pochopenia aktuálnej situácie, pochopenia povahy problému, zlepšenia rozhodovania, vedecký vývoj a výskum a táto činnosť aspoň na tej predkomerčnej fáze, tá pravdepodobne tu súkromný sektor, aktéry súkromného sektora to sami nezvládnu. Tam je dôležitá úloha vlády. Keď hovorím o informáciách a vývoji a výskumu, tu myslím na cel, celý životný cykl surovín a materiálov od základného prieskumu, geologického prieskumu až po e, patričnú likvidáciu a recykláciu materiálov. Čiže to sú také štyri osobné návrhy alebo v podstate moje názory na túto problematiku. A teraz sa dostanem k druhej časti mojej prezentácie, e, v rámci ktorej budem reagovať na štyri otázky, ktoré som dostal, na ktoré som mal odpovedať. Prvá otázka. Ako vnímajú Spojené štáty súčasnú situáciu vzhľadom na americkú bezpečnosť? Podobne ako v Európe nemáme jednu dohodnutú, zjednotujúcu, eh, jednotujúci návrh na situáciu. Máme tu celú škálu perspektív a v podstate sú, súťažia o pozornosť a o vplyv pri príprave eh, verejných politík. A zistíme teda, musíme vždy hľadať, ako sa to celé vyvrbí. Eh, navyše môžem k tomu povedať, že tá motivácia toho, ako sa zabezpečia suroviny, ako toto vstúpilo do verejnej diskusie, v Amerike je trošku možno iná ako v Európe. Tie najnovšie, najaktuálnejšie obavy sa zameriavajú na dve veci. Jednou je špecifická otázka e, dostupnosti kovov vzácných zemín z Číny, o tom sme počuli už dnes do poludnia. Druhou oblasťou je tzv. čistá energia na jednej strane také nadšenie ohľadom možnosti e, veternej, solárnej energie, elektrických motorových voz, elektrických vozidiel a iné formy čistých energií a čistých energetických technológií. To všetko si vyžaduje malé množstvo vzácných prvkov, ktoré z nich väčšina, väčšinu z nich sme v minulosti vo veľkých množstvách nepoužívali, čiže je tu celá škála akejsi nedostupnosti určitých kritických prvkov, čo môže brániť rozvoju a šíreniu čistých energetických technológií. A tu naozaj to také veľké nadšenie na túto tému v Spojených štátoch je veľmi veľké aj keď v podstate sa tomu nevenuje až taká veľká pozornosť médií. Čiže to bola odpoveď na vašu prvú otázku. Druhá otázka. Aké politiky realizuje, realizujú Spojené štáty, aby zabezpečili bezpečnosť surovín? Je tu viacero legislatívnych iniciatív a vládnych iniciatív v tejto oblasti. Neexistuje tu nejaká prierezová politika, neexistuje tu nejaká prierezová iniciatíva, celoplošná iniciatíva, tak ako máte vy v Európe. A nie je nám presne jasné, v akej podobe, ak, akú podobu bude mať politika Spojených štátov, ale zhrniem viacero kľúčových udalostí za posledný rok, za rok 2010. Možno najvýznamnejšou udalosťou, ku koncu roka bolo to, že prezidenti Rady pre národné výskumné ústavy vytvorili podvýbor pre kritické a strategické e, suroviny a ich reťazec. E, je to možno najdôležitejšia vec, ktorá sa udiala v Lani, aj keď v novinách sa, noviny to tak moc nepretraktovali. Samozrejme, tento výbor má ešte len zasadnúť, ale ak zasadne, tak bude riadiť politiky E, v rámci celej federálnej vlády ohľadom kritických a strategických surovín. Je to na úrovni vlády, podvýbor na úrovni vlády, na úrovni kabinetu, kde sú teda zástupcovia všetkých ministerstiev, ale pro všetky ministerstva obrany, energetiky, vnútra, agentúra pre ochranu životného prostredia, a nadácia pre prírodné vedy, e, národná nadácia pre vedy. Čiže v podstate takýmto spôsobom vláda dokáže koordinovať a, a riadiť politiky na federálnej úrovni. Druhá dôležitá udalosť za rok 2010 v roku Spojených štátov e, bola z ministerstva energetiky. Toto ministerstvo v decembri vydalo stratégiu pre kritické suroviny e, zameranú na celú škálu káru kritických surovín, ktoré nie sú k dispozícii a bránia šíreniu čistých, e, čistých energetických e, zdrojov. Nájdete to na internete E, ministerstvo energetiky stanovilo tri strategické priority, čiže má svoje tri piliere, aj keď trošku iné ako tie vaše tri piliere európskej politiky alebo európskej iniciatívy. Tie tri piliere sú diverzifikácia svetových e, dodavateľských reťazov, po druhé hľadanie substitútov pre tie nerasty, e, kde je ťažké zabezpečiť v podstate ponuku alebo znižiť ten tlak. A potom spôsob použitia a recyklácia. Čiže to sú také tri strategické ciele, stratégie pre kritické suroviny ministerstva energetiky. Čo sa týka skutočných priorít, tu na rok 2011 boli stanovené tri e, priority e, agenda integrovaného výskumu a vývoja, po druhé posilnenie interných kapacít Ministerstva energetiky pre analýzu informácií. Prečo analýza informácií? Pretože mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že je tu problém s pochopením významu a závažnosti toho problému prístupu a rizik dostupnosti vlastne vyplýva z nedostatku informácií. Mnohé trhy pre takéto e, nerasty a kovy, či už je to galium alebo iné, kovy. V podstate mm, tie trhy nie sú veľmi transparentné, sú relatívne malé a e, e, v podstate pre tieto odvetva je typicky malý počet producentov a užívateľov. Mnohí z nich, a je to pochopiteľné, vnímajú informáciu, informácie ako zdroj e, konkurenčnej výhody. A tre, oblasti krátkodobá aktivita Ministerstva energetiky je spolupráca s medzinárodnými partnermi, pre všetkým s Japonskom a Európou e, a príjmanie spoločných iniciatív e, s cieľom vyriešiť tieto problémy, o ktorých sa dnes diskutuje. Čiže to je v podstate stratégia pre kritické suroviny Ministerstva energetiky tretia udalosť Spojených štátov za minulý rok e, bola v oblasti medzinárodného obchodu. Obamová vláda E, skúma údajné porušenie pravidiel VTO zo strany Číny v tým, že dotovala tzv. čistoenergetické exporty, teda export e, čistoenergetických e, surovín a technológií. E, a je tu v podstate náznak toho, že Čína obmedzuje vývoz preto, aby zvýhodnila domácu produkciu tovarov, ktoré využívajú a obsahujú kovy vzácných zemín, tak aby pritiahla zahraničné investície do výrobného sektora, ktoré používa kovy vzácných zemín. Toto vyšetrovanie bolo dopadom, dôsledkom podania tzv. petície podľa časti 3.1 obchodného zákona z roku 74, ktoré umožňuje podnikom a odborom požiadať, aby vláda iniciovala postup riešenia sporov v rámci VTO, čiže bola to v podstate skupina odborárov ocelárskeho priemyslu, ktorá podala túto stiažnosť alebo túto požiadavku. A štvrté podujatie bolo vlastne legislatívy. Je tu návrh zákona, ktorý išiel aj do Senátu, aj do um, spodnej dolnej komory v roku 2010 Uh, eh, v podstate to bolo zastavené v kongrese, ale dostala sa aspoň na teda úroveň kongresu diskusia o tom a zisťovanie, aká je asi situácia, aké sú možnosti schválenia, prijatia takéto legislatívy e, ohľadom hromadenia zásob. Čiže zhrniem také tie kľúčové aspekty. Hromaždenie, hromadenie zásob, dlhodobé záruky pre domúci, domácu produkciu kritických prvkov, racionalizácia ekologického, procesov ekologického schvalovania, inform, analýza informácií, vývoja výskum a vzdelávanie odborná príprava. Je veľmi pravdepodobné, že sa schváli nová legislatíva v rámci nového zasadnutia kongresu začiatkom tohto mesiaca. Ktoré z týchto prvkov sa dostanú do novej legislatívy, to jasné zatiaľ nie je, čiže musíme si počkať. Vaša tretia otázka sa týkala, akú úlohu zohráva veda a technológia pre podporu bezpečnosti surovín. Veľmi stručne, ja ako akademik tvrdím, že to je kľúčom dlhodobého riešenia tejto problematiky. Ako som povedal už predtým, počas celého životného cyklu od geologického prieskumu až po likvidácie odpadu a recykláciu. A posledná, na záver, Spojené štáty štáty, a posledná otázka, ako Spojené štáty a Európska únia spolupracujú e, v tejto oblasti. Myslím si, že tie najzrejmejšie oblasti pre spoluprácu, ktoré dúfam, že sa budú ďalej rozvíjať, sú podľa mňa zhromažďovanie informácií, zdieľanie informácií, analýza informácií, čo pomôže uľahčiť lepšie pochopenie tejto problematiky a lepšie rozhodovanie a reakciu na výzvy v tejto oblasti. A druhou oblasťou spolupráce je technický vývoj a výskum. V oboch týchto oblastiach dúfam, že sa vyvinie spolupráca, že, budú, že sa vytvoria týmy zástupcov nielen vlád, ale aj priemyslu a akademických inštitúcií. Takže to boli moje osobné názory, moje návrhy a moje odpovede na štyri otázky, o ktoré ste ma požiadali, aby som na ne zareagoval. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu, ako aj na ďalšie prezentácie. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa srdečne poďakoval a poprosil by som pána Paulo Deza, e, ktorý e, robí vo Svetovej banke a e, je vedúcim e, e, divízie baníctva. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pa- Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že ste ma pozvali tu do parlamentu, aby som prezentoval pohľad jednej z medzinárodných organizácií na túto tému Svetová banka e, nezastupuje nejakú osobitnú vládu ani e, teda e, nejaké vládne politiky. Skôr nám ide o to, aby krajiny bohaté na zdroje, aby sme im pomohli nájsť tie najvhodnejšie politiky, aby najlepšie ich mohli rozvinúť. A chcel by som teraz ešte pripomenúť pár charakteristík sektora surovín, ktorého robia osobitým. tým a určitým spôsobom si z tohto dôvodu vyžadujú osobitné, osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o pravidlá obchodu a politiky v tejto oblasti. E, prvým, e, prvou oblasťou samozrejme sú miesta. Neinvestujeme do ťažby tam, kde chceme, ale tam, kde e, sa vlastne tieto materiály nachádzajú. Takže geológia je kľúčovým kritériom pre investície do surovín. Toto pokiaľ ide o obchod a investície do surovín, e, nie je len otázkou e, efektívnej alokácie kapitálu. Sú tam aj iné úvahy, ktoré sú v hre. A potom druhý dôležitý prvok je, že toto je sektor, e, kde sa dajú robiť značné, doceliť značné zisky. Už bolo povedané, že to súvisí samozrejme aj s geológiou, aj inými charakteristikmi E, vlastne podnikového prostredia v tejto oblasti. Niektoré z týchto produktov môžu byť veľmi, veľmi e, ziskové. Akademici to, e, vlastne tieto, tieto majú na to osobitný výraz, na túto značnú mieru ziskovosti. Takisto potom sú E, veľmi odlišné e, síly, pokiaľ ide o rokovanie medzi tými, ktorí predávajú a medzi tými, ktorí e, potrebujú nakupovať tieto suroviny. Výrobcovia samozrejme sa budú snažiť docieliť čo najvyššiu cenu. Takže v obchodovaní so surovinami je vždy táto otázka, ako vlastne sa prerozdelí tento obrovský zisk, ktorý súvisí s ťažbou surovín. A nechcem hovoriť príliš dlho. Tretou charakteristikou, ktorú musíme mať na pamäti, je, pokiaľ ide teda hlavne o ťažbu, ani nie tak o ropu, ale platí pre obe oblasti, je, že e, zanechávajú veľké environmentálne a e, sociálne stopy za sebou. E, oblasti, kde, sa, kde dochádza k ťažbe veľmi často, E, sú veľmi silne ovplyvnené. Ide tu o milióny e, dolárov investícií do e, komunít, ktoré sú v teda, okolí týchto miest ťažby. A tieto investície silne menia tradičné spôsoby života, ktoré fungovali v tejto oblasti a ktoré sa tam vyvinuli a boli tam pôvodné a má to veľmi dôležité implikácie na definíciu obchodnej e, politiky a stratégie, e, stratégiu pre e, suroviny v regiónoch ako Európska únia. Takže, aby som to zhrnul, ehm, pokiaľ ide o Svetovú banku, sme jedným z najväčších poskytovateľov poradenstva, technického poradenstva, pre krajiny bohaté na zdroje v rozvojovom svete. Máme programy vo viac než stovke krajín a pomáhame krajinám, aby e, si e, vytvárali tie správne regulačné a právne rámce, inštitúcie, ktoré sú potrebné na vymáhanie týchto rámcov a e, aby sa poskytovali informácie a údaje vládam, aby tieto mohli lepšie rozhodovať a takisto ide aj o posilňovanie schopností vlád, aby mohli dobre e, si vyrokovať čo najvýhodnejšie zmluvy, pokiaľ ide o e, firmy, ktoré ťažia či už ropu alebo nerasty, tie veľké e, ťažné spoločnosti. A pokiaľ ide o úlohu medzinárodných inštitúcií v oblasti prírodných zdrojov, vaša prvá otázka. Samozrejme, z našej perspektívy Našu úlohu vidíme v dvoch kľúčových oblastiach. V oblasti obchodu a e, v oblasti e, rozvoja. V oblasti obchodu samozrejme VTO je kľúčovou organizáciou a ona je tá, e, ktorá vedie rôzne, rôzne diskusie v tejto oblasti, rieši spory a podobne. Je tam e, aj určitá tradícia v oblasti e, poradenstva e, vlád, pokiaľ ide o určité politiky. Pokiaľ ide o suroviny, určité kľúčové prvky, poradenstva, ktoré poskytujeme vládám, sa týkajú v prvom rade nie diskriminácie zdrojov kapitálu. Naša e, politika v oblasti e, poradenstva e, spočíva v tom, že chceme, aby tu bola rovnosť príležitostí, aby všetci investori boli na rovnakej úrovni, aby splňali tie hlavné kritéria, ktoré sú definované medzinárodnými obchodnými pravidlami, ale aj národnou legislatívou daných krajín, kde, ktoré sú bohaté na takéto zdroje. Ehm, exportné reštrikcie eh, sa nám nezdajú byť dlhodobo eh, plodné a z krátkodobého hľadiska ehm, môžu takisto viesť k nerovnováhám v cenách ehm, alebo k zvyšovaniu krátkodobého dopytu, čo môže byť opäť negatívom pre eh, dlhodobý rozvoj trhu a e, teraz našu pozornosť postupne e, priťahuje volatilita e, cien. Ropa samozrejme je komoditou, ktorá priťahuje veľkú pozornosť všetkých, ale aj ceny potravín prednedávnom v rôznych oblastiach sa značne zvyšujú. A je tu tendencia oveľa vyššej volatility než v minulosti čo potom otvára možnosť v iných oblastiach pre intervencie na multilaterálnej e, úrovni zo strany inštitúcií e, za takým účelom, aby sme tu mali transparentnosť údajov, pokiaľ ide o kľúčové, e, teda trhy za kľúčovými surovinami. Týka sa to spotreby, obchodu, výroby a cenových tendencií sú tu určité iniciatívy, o ktorých sa momentálne na európskej úrovni diskutuje, na, eh, aj na úrovni teda G20, ale eh, krajiny EÚ to podporujú. Ide o zvyšovanie transparentnosti, pokiaľ ide o informácie a opatrenia. A tu je dôležitá Svetová banka. Samozrejme, tu môžeme eh, čo to podporiť. A pokiaľ ide o suroviny, e, sústredíme sa teda na tú e, stránku rozvoja, pretože si myslíme, že rozvoj e, ťažobného priemyslu môže predstavovať veľmi dôležitý pakový efekt pre rozvoj krajín bohatých na zdroje v rozvojovom svete. V posledných rokoch sme vyvinuli veľký počet Ehm, ehm, sme veľa zdrojov venovali tomu, aby sme zistili, ehm, ako môžu prispieť, e, ako môže prispieť ťažobný priemysel k zlepšeniu kvality života v e, krajinách bohatých na zdroje a takisto aj za akých podmienok e, fenomén nedostatku surovín, ako sa mu môžeme vyhnúť bohatstvo, surovenové bohatstvo e, nemusí predstavovať pre tieto krajiny bohaté na zdroje e, nebezpečenstvo. Práve naopak môže byť veľmi pozitívne za tých správnych okolností a dá sa pretaviť do, do ľudského kapitálu, do e, do materiálneho kapitálu. A my tu vidíme našu kľúčovú úlohu práve v tomto, aby sme pomohli týmto krajinám Um, prejsť touto transformáciou a je 5, 5 oblastí, na ktoré e, sústredíme našu pozornosť a myslíme si, že sú zásadne dôležité na to, aby e, tieto e, krajiny skutočne mohli transformovať svoje prírodné bohatstvo do trvalo držateľného rozvoja. A myslíme si, že je tu priestor pre kooperáciu v oblasti stratégií, e, nerastných stratégií, e, aj teda pokiaľ o importujúce krajiny, v tomto prípade EÚ. Malá pripomienka. V minulosti západné e, importujúce krajiny sa spoliehali na cenu ako kľúčový indikátor efektivity, pokiaľ ide o dodávky surovín. Avšak, ako všetci si uvedomujeme, od roku 2004 veľmi rýchlo e, e, rastú. Krajiny, ktoré označujeme ako BRICS, e, majú veľmi vysokú mieru hospodárskeho rastu a to vlastne veľmi tlačí na trhy so surovinami a vytvára novú hospodárskú súťaž, pokiaľ ide o zdroje. A Tieto krajiny veľmi e, šikovne zmenili e, situáciu na e, surovinových trhoch, aby prekonali svoje handicapy nováčikov na svetovej scéne a zamiešali na nej karty, zamiešali karty aj v oblasti obchodovania a vlastne svoje negatíva premenili na svoje výhody a možnosť roši, e, e, vlastne e, umožnenia úverov aj pre budovanie infraštruktúry um, za účelom teda lepšej ťaži materiálov bola tu veľmi um, dobre využitá. Takže pokiaľ ide o tradičných uh, hráčov uh, na trhu uh, importov. Musím povedať, že je tu potreba e, naozaj aktualizovať dodávkové e, politiky, importné politiky, pretože sú tu naozaj nové trendy na trhoch zo strany e, týchto krajín, ktoré nazývame BRIC, India, Čína, Brazília a podobne. Um, takže ide o to, aby sme vyvinuli aktívne politiky s týmito krajinami a vlastne zmenili ten e, tradičný e, postoj, aby vlastne tu boli výhody pre obe strany a aby sa podporil trvalo udržateľný rozvoj. Takže kľúčové odporúčanie, ktoré máme e, pre importujúce krajiny ako Európa, je že treba vyvinúť e, dodavkovú stratégiu s krajinami bohatými na zdroje, e, ktorá by mala byť vsadená do národných rozvojových priorít danej krajiny. Nie je to len e, čistá otázka prístupu k surovinám, je to aj otázka, ako vám môžem pomôcť vlastne ťažiť tieto materiály takým spôsobom, aby som ja mal z toho prínos a vlastne mal e, prístup k týmto surovinám, ale aj pre vás, aby to bol prínos, aby ste mohli zlepšiť kvalitu životu vášho obyvateľstva a služieb, ktoré vláda poskytuje obyvateľstvu. Takže e, toto prepojenie e, dodávkových politík s takýmito vnútornými politikami krajín bohatých na zdroje vidíme my ako, kľúčom, ako kľúč pre úspech. A ďalšia dôležitá otázka, e, tá je zrejma každému, transparentnosť. Transparentnosť je veľmi dôležitá, ovplyvňuje efektivitu a dobré fungovanie komoditných e, trhov, e, tajné dohody, rokovania sťažujú situáciu v tejto oblasti, takže vznikajú mnohé iniciatívy momentálne v tejto súvislosti a efektívna dodávková stratégia by mala podporovať všetky formy iniciatív, ktoré sa zasadzujú za zvyšovanie transparentnosti na trhoch s e, nerastnými surovinami alebo teda surovinami ako takými. A tretí faktor je mm, ten, že suroviny, obzvlášť po roku 2004, začali byť naozaj, e, a obchod s nimi začali byť e, veľmi ziskovými. A importujúce krajiny musia uznať, že exportujúca, vyvážajúca krajina takisto e, potrebuje e, dostať dobrú e, odmenu za, to, za tie materiály, za tie suroviny, ktoré exportuje. Takže daňové režimy, colné, fiskálne režimy sú veľmi Ehm, dôležité, čoraz dôležité v ehm, obchodných rokovaniach medzi krajinami, ktoré dodávajú a ktoré dovážajú suroviny. Treba uznať, že je e, kľúčovým prvkom kooperácie, aby e, vyvážajúca krajina e, dostala teda spravodlivý podiel na zisku. Ide o platenie, transparentné platenie daní, to uprednostňujeme, aj keď teda vo svete surovín na nešťastie práve v krajinách so slabšími inštitúciami veľmi e, často e, ťažobné spoločnosti pristupujú k týmto krajinám a e, žiadajú osobitný prístup k týmto súrovinám a vlastne vymieňajú to za díly, ktoré nie sú vždy najprinosnejšie pre trvalo rozvoj danej krajiny. Takže korektné Ehm, ehm, správanie v tejto oblasti je takisto veľmi dôležité pre úspešné ehm, stratégie v tejto oblasti. Export e, surovín e, e, tu tie krajiny, ktoré exportujú, majú dlhodobý záujem, pokiaľ ide o pridanú hodnotu. Súvisí to aj s transformáciou priemyslu v týchto krajinách. Pridávanie hodnoty k surovinám neznamená nutne E, to, čo by sme mali klasicky na mysli, ale aj to, že e, projekty ťažby môžu e, prinášať možnosti vytvárania klastrov pre subdodávateľské firmy, ktoré poskytujú služby ťažobným spoločnostiam v krajiny ako Čile, Botswana E, sú dobrým príkladom v, tomto, v tejto oblasti. Tam sa e, úspešne podarilo vytvoriť e, naozaj centrá rastu okolo miest ťažby a profitujú z toho mnohé malé a stredné podniky. Takže to je tiež dôležitý faktor, ktorý treba zvážiť, pretože to naozaj zodpovedá E, naozaj veľkým silným záujmom exportujúcej krajiny. A napokon e, posledný bod, a tiež som to spomenul už na úvode, nezabúdajme na miestne e, spoločenstva. Súvisí to s efektívnou politikou súrovín. Tam nejde iba o adekvátne ceny, transparentnosť, vhodnú politiku. Treba zabezpečiť aj, aby obyvateľstvo priamo ovplyvnené ťažbou, e, produkciou surovín, ktoré my e, importujeme, aby e, takisto mohlo profitovať z tohto rozvoja. Inak by sme tu mali recept pre konflikty, čo teda veľmi často vidíme v krajinách napríklad Latinskej Ameriky, kde miestne obyvateľstvo veľmi silne namieta voči ťažbe ropy napríklad, pretože majú dojem, že nič nedostávajú za to, a pre nich je lepšie nechať e, e, zdroje e, tam na mieste a čakať na lepšie podmienky pre rozvoj, než teda postupovať ďalej a ťažiť za takto nevhodných podmienok pre nich túto surovinu. Takže čo by mohol byť potenciálny nástroj pre e, formulovanie a posilnenie e, tejto e, politiky spolupráce v oblasti surovín. Väčšinu bodov som už spomenul, opakujem to stále znova, chcel by som pripomenúť len pár z tých najzrejmejších. Ehm, poprvé, je dôležité e, posilniť e, schopnosť krajín bohatých na zdroje vyrokovať si dobré e, zmluvy a podmienky, pretože tam čoraz silnejšia konkurencia a zmluvy, ktoré dostávajú, sú čoraz komplexnejšie Ehm, vlády by sa mali snažiť e, vlastne posilňovať aj svoju infraštruktúru, e, zlepšiť svoju pozíciu na finančných e, trhoch. Je teda dôležité, aby vlády v týchto krajinách veľmi dobre rozumeli tomu, čo robia a aby ich rozhodnutia boli dobre fundované. Nielen Svetová banka, ale aj mnohé ostatné multilaterálne inštitúcie, Eh, investujú práve do tohto. Eh, zabezpečujeme, aby tieto eh, vlády boli schopné vlastne dobré podmienky si vyrokovať, aby vedeli, čo robia a aby išlo o transparentné rozhodnutia. Druhý bod, vlády samozrejme potrebujú vedieť, o čom rokujú obchodné politiky e, v e, oblasti surovín boli charakterizované tým, čo sa v hospodárskom svete nazýva e, cintorínom informácií. Firma, investor, obchodník veľmi dobre pozná trh, geologické charakteristiky danej krajiny a ložisk, do ktorých chce e, investovať. Na druhej strane potom tu máme vlády, ktoré majú veľmi málo informácií o e, e, tom, ako to na ich území vyzerá s týmito ložiskami. Takže tu je oblasť pre spoluprácu. Treba teda info, vlastne investovať do dobrých informácií o geológii, informovať do transparentnosti o informáciách a podobne. A napokon E, tento, toto najdôležitejšie odporúčanie som si ušetril úplne nakoniec, aby e, treba zabezpečiť, aby trhy boli transparentné a vlády e, si vyrokovali dobré zmluvy. A tu je dôležitá sociálna zodpovednosť, spoločenská zodpovednosť týchto vlád. Organizácie z občianskej spoločnosti sú veľmi dôležité na oboch stranách v importujúcich aj exportujúcich krajinách, aby sa starali o spravodlivosť, transparentnosť pokiaľ ide o vyrokovanie týchto podmienok. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem za vaše obširné informácie. A prosím teraz pána Seama, ktorý je zástupcom riaditeľa pre bezpečnosť potravín a ekonomický rozvoj eh, Ministerstva zahraničných eh, vecí vo Francúzsku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda, dámy a páni, vážení europoslanci. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať výboru Európskeho parlamentu za to, že ma pozval a predstavil postoj predsedníctva G20, teda Francúzska, v oblasti primárnych surovín. Na úvod by som vám chcel pripomenúť, že otázka primárnych surovín a predovšetkým otázka volatility cien primárnych surovín je jednou z hlavných priorít francúzského predsedníctva G20. Pán prezident eh, už v pondelok eh, o tom hovoril počas tlačovej konferencie na úvod francúzského predsedníctva G20 a G8. Prečo je táto téma pre nás jednou z priorít? Tvrdíme nasledovne. Na trhu s primárnymi surovinami sú určité tlaky medzi dopytom a ponukou, samozrejme z dlhodobého hľadiska s výhľadom rastu dopytu, zatiaľ čo ponuka ostane relatívne obmedzená. Takisto tu pociťujeme finan- silnejšie financovanie, to znamená rozvoj e, derivátov s primárnymi surovinami, trhov s derivátmi, čo vedie k nadmernej volatilite e, cien e, primárnych surovín. Táto volatilita sa v niektorých príkladoch premieta do toho, že v podstate vývoj cien nezodpovedá zásad základnému vývoju E, na trhu, to znamená dopyt, ponuka a spotreba zásob. Prečo G20 je vhodné fórum na túto tému? Pretože G20 spája vlastne tie najrozvinutejšie ekonomiky sveta. Sú to hlavní aktéry aj na trhu s primárnymi surovinami. Aktivity G20 e, e, počas francúzského predsedníctva, teda do francúzského predsedníctva už bola značne rozpracovaná už v prvom vyhlásení v Pittsburghu, e, v Toronte alebo v Soule boli vyhlásenia na túto tému. A vo svojej prezentácii, tú prezentáciu rozdelím na dve časti. V prvej budem hovoriť o tom, čo navrhujeme, aby sa robilo v rámci finančných trhov s primárnymi surovinami a v druhej časti budem hovoriť o našom prístupe k fyzickému trhu s primárnymi surovinami a budem klásť dôraz na energetické primárne suroviny a polnohospodárstvo, potravinové primárne suroviny, pretože to sú tie najštrukturovanejšie trhy. Takže najprv k tým finančným trhom. Financovanie e, je problematikou, ktorou sa G20 zapodíva už veľmi dlho Počas francúzského predsedníctva G20 budeme vychádzať zo záverov z Soulu z novembra minulého roku, kde v podstate medzinárodné organizácie dosta e, medzinárodné organizácie komisie pre cenné papiere dostala mandát zabezpečiť reglementáciu a dohľad e, nad finančnými trhmi s derivátmi na primárne suroviny. A v apríli tohto o, roku vypracujeme správu, ktorá bude predmetom ďalšieho štúdia. Aký je náš cieľ? Samozrejme, nechceme zakázať špekulácie, to je nereálne. Skôr ide o to, aby sme vypracovali také základné princípy v tom zmysle, že partnery G20 sa budú pridržovať týchto princípov. O aké princípy sa jedná? Ide o transparentnosť, transparentnosť operácií, tak aby všetky tie transakcie s derivátmi na primárne suroviny boli známe súčasná situácia je taká, že mnohé tie transakcie na obrovské sumy v podstate sa dejú v rámci sekundárneho trhu, mimo, berzo, mimo burzového trhu alebo v rámci OTC, ako sa o tom hovorí po anglicky. Čiže je to v podstate otázka deklarácie a registrácie týchto transakcií, aby sa o nich lepšie vedelo. Takisto ide o lepšiu transparentnosť ohľadom aktérov tak aby sme mohli mať teda nástroje, ktoré nám umožnia stanoviť, pomeria vzťahy medzi obchodnými a neobchodnými aktérmi, ktorých cieľom neobchodných aktérov jednoducho sú len finančné transakcie. Takisto chceme obmedziť zneužívanie tohto trhu tak, aby všetky intervencie na trhu aby všetci tí, ktorí obchodujú na trhu, ne v podstate zneužívali e, tento mechanizmus a nenadsadzovali ceny. To znamená, ide o mechanizmus limitácie pozícií, finančných pozícií. Takisto ide o zlepšenie spolupráce medzi regulačnými orgánmi, regulátormi finančných trhov a fyzických trhov, alebo teda trhov s komoditami. Táto práca ohľadom finančných trhov by mala byť dokončená alebo završená správou e, určitej e, skupiny, skup, e, určitej študijnej skupiny, ktorá v podstate predloží správu predsedníctvu G20 objasní príčiny a dôsledky cenovej volatility a pre všetkým z toho makroekonomického dopadu, dopady volatility na infláciu, na platovnú bilanciu napríklad. Druhý aspekt mojej prezentácie sa týka toho, čo, sa, čo pripravujeme navodnúť v rámci toho fyzického trhu, trhu s komoditami. Začnem s energetikou, pretože G20 v oblasti energetiky pracuje už hodne dlho. Počas francúzského predsedníctva G20 budeme pokračovať v týchto aktivitách. Tu chcem len pripomenúť, že práce sú zamerané predovšetkým na zlepšenie transparentnosti, informovanosti ohľadom iniciatívy Joint Oil Data Initiative. Ide o zlepšenie e, dôveryhodnosti informácií a dodržiavania termínov poskytovania informácií o trhoch, e, zabezpečenie čo najkomplexnejších informácií o investíciách, o zásobách v naftárskom priemysle okrem transparentnosti informácií skupina pre energetiku v rámci G20 budeme zlepšovať aj dialog medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Budeme tu samozrejme vychádzať z Medzinárodnej agentúry pre energetiku a Medzinárodného energetického fóra a ich aktivít. Našim partnerom navrhujeme opracovať okrem týchto tradičných tém, to znamená transparentnosť a dialog, pustiť sa aj do prác o tzv. čistej energii a energetickej efektívnosti. O týchto témach sa už dnes hovorilo. Čo sa týka primárnych surovín polnohospodárskych a potravinových, je to nová oblasť, pretože G20 sa ešte nepustila do tejto témy, až doteraz sa nikdy nezaoberala týmito otázkami, otázkami toho, ako znižiť volatilitu a podstate bojovať proti negatívnym dopadom tejto volatility. Tá znamená, v tejto oblasti budeme vychádzať z akčného plánu zo Soulu pre rozvoj, akčného plánu, v rámci ktorého 8 medzinárodných organizácií dostalo mandát vypracovať alebo predložiť správu do konca marca. 8 medzinárodných organizácií, ktorých sa to týka, sú FAO, svetový polnohospodársky potravinový program, Komisia OSM pre obchod a rozvoj, Svetová obchodná organizácia, Svetová banka, Medzinárodný menový fond a organizácia e, pre e, e, hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Tento mandát v podstate sa premietol do akčného plánu rozvoja, to znamená, musíme zabezpečiť bezpečnosť potravín Posledné v podstate na poslednom zasadnutí Francúzsko navrhlo zorganizovať stretnutie ministrov poľnohospodárstva G20 eh, koncom júna, eh, ktorí by hovorili práve na tému volatility cien poľnohospodárských produktov a potravín. Eh, akým smerom sa chceme uberať v našich prácach, to vás určite neprekvapí. Samozrejme, hlavné témy to sú transparentnosť informácií, medzinárodná koordinácia, ktorá má umožniť hovoriť o takých témach ako vývozné reštrikcie, e, politika hromadenia zásob. Tretia téma, e, poistenie a poistné krytie na ochranu tých najzraniteľnejších. Štvrtá téma, zvýšenie produkcie alebo intenzifikácia produktivity spolu so uplatňovaním princípu zodpovedného investovania do polnohospodárstva. Na záver by som rád povedal, že e, tu je kľúčovým slovom kooperácia, spolupráca. Spolupráca so všetkými partnermi v rámci G20, to je to hlavné a hlavná téma. Je to pomerne nová problematika v rámci G20 sú také pravidlá, že sa veci musia schvalovať jednohlasne, konsenzne. To znamená, nejde tu o to, aby sa v podstate využili určité pozície, ale ide o hľadanie konsenzu. Otázky primárnych surovín, energetických, nerastných, nepolnohospodárskych, to nebudú predstavovať eh, nejakú špecifickú aktivitu, pretože to, čo sa dá spraviť v oblasti finančných trhov alebo fyzických komoditných trhov, by nám malo umožniť zlepšiť reakciu medzinárodného spoločenstva na tento špecifický fenomén, ktorým je kolisavosť cien na trhoch primárnych surovín. Samozrejme, tu sa spoliehame na spoluprácu všetkých našich partnerov, ale predovšetkým na spoluprácu našich európskych partnerov, pretože tie veci, o ktorých som hovoril, ktoré plánujeme rozpracovať, zodpovedajú prístupu Európskej únie k tejto problematike, tak ako sa je Tako je uvedená aj v oznámení komisii o iniciatíve pre primárne suroviny. A teda dnes netrpezlivosťou očakávame revidovanú verziu v nadchádzajúcich dňoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, vypočuli sme si veľmi e, eh, rozsiahlé, obšírne informácie. Mám už prvé prihlášky do diskusie. Kolega Balšitis, môžete začať, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa e, kolegom referentom poďakoval za obsiahle informácie, ktoré nám poskytli, e, pokiaľ ide o získavanie surovín Dnešná diskusia bude mať určite vplyv na ďalšiu politiku v Európskej únii, ako aj na medzinárodnej úrovni. Vážený e, pán e, profesor, e, hovorili ste, že by sme si nemali robiť e, problémy, pokiaľ ide o e, získavanie súrovín, ale momentálna situácia vo svete ukazuje, že e, štáty, e, ktorí ktoré e, tým získavajú sú zároveň štátmi, v ktorej vládne politická nestabilita. V tejto súvislosti by som rád spomenul informáciu, že nárast cien od roku 2004 sa prejavil veľmi aj na politickej situácii v týchto krajinách. Preto mi dovolte otázku, či táto politická situácia e, nemá vplyv tiež na e, ťažbu ešte prednedávnom veľké podniky e, podpisovali samostatne zmluvy a dovážali suroviny. Informácie však eh, dokazujú, že eh, transparentnosť sa stáva stále slabšou a slabšou a financie, ktoré vynakladáme v Afrike a v Ázii, sa používajú na financovanie eh, kriminálnych činností. Napríklad podobné informácie máme z Číny, E, pretože e, Čína má dohľad nad e, celosvetovým celosvetovou situáciu, pokiaľ ide o import. Takže podmienky exportu, vývozu by sa mali zmeniť, aby sme ciele Európskej únie mohli naďalej dodržiavať. Takýmto spôsobom by sme prispeli aj k politickej stabilite spomínaných krajín. To znamená e, krajín, ktoré exportujú suroviny. Tak som E, eh, först, e... Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za, túto, za tieto zaujímavé tri prezentácie našich hostí bolo zaujímavé vypočuť si, akú úlohu zohráva Svetová banka, mm, ktorá sa má postarať o to, aby existovala akási rovnováha medzi tými krajinami, ktoré nás zásobujú surovinami a tými krajinami, ktoré tieto suroviny nakupujú. Dovolte mi dve otázky. E, Ponospodárske suroviny, v poslednom čase sa o nich e, veľa hovorí, a preto je to veľmi dôležitá otázka. Zároveň však e, panuje určitá neistota, keď e, hovoríme o strategických surovinách. Tým sa totiž to automaticky nemyslia e, poľnohospodárske suroviny a môže to znamenať zároveň jedno zároveň isté nebezpečenstvo, pokiaľ sa snažíme jedným pojmím, pojmom e, pokryť celú túto oblasť. Je veľmi dôležité, ak e, pracujeme e, na takejto stratégii, ale formulácia je veľmi všeobecná. Je tu však ale aj otázka cien potravín, krízy, ktorú máme v tejto oblasti potravín. A to je niečo, čo má dočinenia aj s politikou Európskej únie ale aj so surovinami, ktoré sú v strede pozornosti e, tejto stratégie. Možno, že by sme sa mali zamerať e, aj na tieto ďalšie aspekty. Zatiaľ však zvažujeme, ako budeme v týchto otázkach surovín postupovať, to znamená hlavne v tých oblastiach, kde rozhoduje Európska únia. Hovorili sme o Číne, hovorili sme o Afrike, ale aj e, v Arktida je prakticky oblasťou, ktorá je e, obrovskou oblasťou, pokiaľ ide o využívanie e, zdrojov. Je potrebné uzatvárať nové zmluvy. Môžeme teda aj tu dosiahnuť niečo lepšieho, než čo sme dosiahli alebo urobili v iných častiach sveta, e, kde sme ťažili suroviny, pretože zatiaľ sa nachádzame e, e, na začiatku rokovaní v súvislosti so Severným pólom. Pán profesor Egat, dovolte mi položiť otázku. Hovorili ste o otázke nedostatku surovín, ale tiež ste povedali, že tých surovín je dosť, takže e, nemusíme e, sa obávať. Ako e, ste dospeli k tomuto záveru? Myslím si, že táto výpoveď môže mať totižto ďaleko siahle dôsledky, ktoré sú odlišné od toho, čo sme hovorili doteraz. Pán Butikov vyšiel na chvíľu von, takže Pokračovali by sme zatiaľ s ďalšími otázkami. Ďakujem pekne, pán predseda. Treba mať diferencovaný prístup určitým produktom. Áno, určite to je prístup, ktorý presadzuje G20, pretože tu hovoríme o troch zásadných rozdielných veciach finančné trhy, ktoré v podstate nerozlišujú medzi produktami a potom samostatne hovoríme o polnohospodárských trhoch, s odborníkmi na potraviny, bezpečnosť potravín a polnohospodárských výrobkov a potom na druhej strane sú trhy energetické. Takže tu treba rozlišovať, áno, je to princíp, na základe ktorého pracujeme, transparentnosť, dialog, spolupráca, e, posilnenie výroby a tak ďalej. To všetko sú princípy, ktoré sa v podstate uplatňujú bez hľadu na to, aký trh sa jedná. A teda Antarktida e, zatiaľ e, v podstate e, nie na programe dňa. Mohli by ste zodpovedať, prosím vás, pán Sem, mohli by ste zodpovedať otázky? Ďakujem pekne. Len uh, krátka uh, vec k tomu nedostatku surovín sú. Hlasím s pánom Egertom, že z dlhodobého pohľadu nemáme žiaden nedostatok, aj keď teraz z krátkodobého pohľadu sú tu určité napätia a nedostatok, e, pokiaľ ide o dodávky pre oceliársky priemysel. To je teraz momentálne komentálna, komplikovaná otázka. Možno je to skôr ovplyvnené zlým počasím, často, ktoré viedlo k prerušeniu v, tej, v tom reťazci dodávok. Pokiaľ ide o otázku Arktidy, je to veľmi dôležitá otázka. E, doteraz sme vnímali túto oblasť ako oblasť veľkej, e, vysok, s vysokou mierou ochrany životného prostredia, ktorá teda mala prednosť pred všetkými ostatnými záujmami a je tu teraz napätie medzi vytvorením medzinárodného medzinárodnej zmluvy a umožním teda e, firmám e, najlepš rozvinúť tam svoje e, aktivity. Myslím si, že ešte potrebujeme veľmi veľa diskusí v, tejto otázke. A pán... Pán profesor Egať, pardon. Dovolte mi, aby som odpovedal na tú výzvu pána predsedu, či nie, e, nie som príliš optimistický, pokiaľ ide o e, to, koľko surovín je k dispozícii. Dovolte mi, by som to vysvetlil. Keď hovorím o tom, či sú k dispozícii suroviny, myslím tým možno na 4-5 e, determinant. Takže je tu geologická dimenzia, či nejaký zdroj existuje v Zemi, potom je tam technická dimenzia, ak teda existuje. Máme technológie na to, aby sme e, to získavali a spracovávali takým spôsobom, aby teda bolo možné e, úspešne ťažiť túto látku. A potom je tu tretia dimenzia, e, environmentálne, sociálne, geopolitické vplyvy. Myšlienka, alebo teda otázka, či môžeme ťažiť nejaký zdroj takým spôsobom, ktorý je v súlade s našimi e, preferenciami v oblasti environmentálnej ochrany a kvality. Môžeme ťažiť nejakú surovinu e, v súlade s preferenciami miestných, e, miestneho obyvateľstva. Môžeme ťažiť túto surovinu v súvislosti s tým, či je to či je teda ako v súlade s verejnými, s verejnými politikami. A potom je tu ekonomická dimenzia, môžeme e, robiť všetko, e, čo sa týka tejto suroviny, takým spôsobom, ktorý bol environmentálne a sociálne akceptovateľný, aby teda e, to zároveň prinieslo aj ľuďom, ktorí to robia, mali vlastne z toho zisk. Chcel by som povedať, že je tu veľké zovšeobecnenie eh, na geologickú dimenziu. To určite nie je eh, tá najdôležitejšia komponenta tohto všetkého eh, z relatívneho pohľadu. Tie ostatné dimenzie toho, či tie súroviny sú k dispozícii alebo nie, z môjho pohľadu sú možno dokonca ešte dôležitejšie, aj teda pokiaľ ide o obmedzenia disponibility. A myslím si, že to by som sa mohol zastaviť. A pán predseda ešte pripomína ostatné otázky. Nužgár, kde sa neviem vyjadriť. Potom tu bola otázka, či EÚ možno je príliš ambiciózna, keď sa snaží venovať všetkým týmto otázkam, poľnohospodárske komunity, kritické strategické prvky, e, cenová volatilita v jednej e, celistvej politike Ehm, akceptujem argument a súhlasím e, e, s tým, že je tam e, celý rad naozaj odlišných problematík a či teda je možné sa im venovať v jednej celistvej politike. K tomu nemám nejaké stanovisko. No a to by som sa zastavil. Dávam teda slovo pánu Butikoferovi. Ďakujem. Mám otázky na všetkých expertov. Najprv na pana Egata. Obchodný zástupca eh, USA spomenul eh, petíciu United Steelworkers eh, vzhľadom na vzácne zeminy. Zaujímalo by ma, ako to interpretujete Ide o diplomatické rozhodnutie by neznamená teda žiaden e, konflikt e, v rámci e, VTO alebo tie vzťahy s Čínou a ministerkou zahraničných vecí pani Clinton sa tým e, trochu obmedzili. Mal by som ešte otázku na pána Desa. Hovorili ste o transparentnosti. Celý, máme celý rad e, transparentných e, iniciatív, ako je EITI. Inými slovami say what you pay, to znamená, existujú tu rôzne iniciatívy v rámci zákonodárstva USA. Ide o revíziu úprav finančných trhov, predpis, e, kde je potrebné vytvoriť transparentnosť predovšetkým pre kritické materiály, ktoré pochádzajú z oblastí, kde vládne občianská vojna a podobne. To znamená, musí sa jednoznačne určiť ten pôvod E, považujete to za vhodné? Podporili by ste to? Otázka na pána Egata. Pokračuje táto práca v oblasti e, zákonodárstva? Ešte jednu otázku mám na pána Seama. Ide o isté špekulácie a postup, ako e, zamedziť týmto špekuláciám. E, ide o niečo, čo v americkom zákonodárstve už existuje, ale nebolo zatiaľ používané. Komentáre, ktoré som si o tom prečítal, hovoria o tom, že to nie je veľmi účinný nástroj. To znamená, aké kroky e, navyše máte v úmysle podniknúť. E, e, hovorí sa teraz veľa o špekuláciách s polnospodárskymi surovinami. Prečo však nespomínate e, tieto teda prečo to netematizujete aj v súvislosti s priemyselnými surovinami? Je to preto, že ste sa chceli sústrediť len E, na niečo, čo je treba vo Francúzsku z politického hľadiska dôležitejšieho, alebo ako si máme vysvetliť e, tieto priority, e, ktoré ste spomenuli. Vidíte v budúcnosti nejakú možnosť, ktorá by sa dala využiť z tejto oblasti polnohospodárskych surovín aj pre priemyselné suroviny. Hovoríte tiež aj o asymetrii v tejto oblasti surovín medzi priemyselne bohatými krajinami a e, chudobnými krajinami. Mohlo e, by to znamenať aj určitú výhodu v rámci konkurencieschopnosti e, v Európe, pokiaľ by sme odstránili túto asymetriu a snažili sa o vytvorenie partnerstva medzi týmito krajinami. Možno, že by ste mohli poskytnúť k tomu ešte komentár. Poprosím teda o odpovede. Začneme s pánom Seamom. That, Merci, Monsieur le Président. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka otázky špekulácií a prvotných surovín všeobecne. Myslím si, že v rámci pred, francúzského predsedníctva G20 môžeme hovoriť aj o priemyselných a e, primárnych surovinách e, v rámci tých prác e, ohľadom finančných trhov. Lebo ako som už povedal počas odpovede na predchádzajúcu otázku, finančné trhy nerozlišujú medzi komoditami. To znamená, e, pre nich je to proste skupina aktív, e, e, do ktorých chcú e, investori začali investovať, aby diverzifikovali svoje investície. Takisto, čo robím, tá študijná skupina ohľadom makroekonomických dopadov volatility cien prvotných surovín, tam sa takisto nerozlišuje e, medzi tým, či sú to energetické, potravinové alebo e, nerastné prvotné suroviny prečo e, chceme trošku tak štrukturovanejšie sa zapodívať energetickými a potravinovými e, prvotnými surovinami. Práve preto, že v rámci energetiky budem len pokračovať v prácach G20. Tam v podstate G20 sú to témy, ktoré sa bežne pretraktujú, takže môžeme využiť túto situáciu. A čo sa týka polnohospodárských produktov, to je takisto v rámci plánu činnosti G20, čiže nebudeme začínať od nuly. Avšak e, na poslednom zasadnutí G20 sa veľmi nevyjadrila vôľa mať konkrétnu štruktúru, hovoriť o nerastných e, prvotných surovinách. Efektívnosť, obmedzená alebo nie, to znamená, tu je potrebné si stan, učiť stanovisko E, samozrejme, e, obmedzenie e, pozícií v rámci obchodovania je to jedno z riešení celého balíka. Ten náš prístup je skôr taký, že chceme zrevidovať tie smernice európske, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Samozrejme, limitovanie pozícií na finančných trhoch nebude slúžiť na nič, ak sa nebude uplatňovať na tých obchodníkov, na ktorých sa momentálne nevzťahujú alebo ktorí nespadajú pod kontrolu, pod reguláciu. Čiže musíme v podstate riešiť tieto veci a práve to obchodovanie na sekundárnom trhu, na mioburzovom trhu, tie obchody sú netransparentné a na ne sa nevzťahuje regulácia. Avšak bude sa príjmať takáto regulácia, ktorá by sa vzťahovala aj na nich. Uh, a tu v rámci tej regulácie, či už finančných trhov alebo v komoditných trhov, e, musíme zabezpečiť spoluprácu a výmenu informáciu, výmenu analýz medzi e, orgánmi dohľadu nad finančnými trhmi a nad fyzickými trhmi v podstate v každom prípade nemáme potrebné nástroje, ktoré by sme mohli využiť e, na patričnú reakciu ale samotné limitovanie pozícií vzhľadom na aktuálnu situáciu kompetencií regulačných orgánov by mala momentálne veľmi obmedzený dopad. Ďakujem. Ďakujem. Pasa. Ďakujem. Prepač. Ďakujem pekne. K otázke transparentnosti. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Od roku 2004 dochádza k neustálemu nárastu cien komodít, volatilita cien, konflikty, ktoré naďalej v podstate um, vznikajú vzhľadom na tie nízke príjmy z ťažby surovín. To sú všetko základné prvky, akejkoľvek politiky, či už e, z pohľadu dovozcov alebo z pohľadu výrobcov. Ako e, pán profesor Polkoli z Oxfordu zvykne hovorí, transparentnosť je taká, že každá krajina by sa mala snažiť aspoň začať definovať politiku surovín, ale to nestačí, treba ísť ďalej. Je, e, samozrejme, ťažobný priemysel je ten priemysel, ktorý v marci v podstate bude mať svoju konferenciu v Paríži a 5 e, krajín e, validovalo implementačný proces, čo vyvoláva akési frustrácie na úrovni občianskej spoločnosti tých krajín, kde to bolo validované, pretože tie hovoria, áno, toto je super, dialog je super, ale čo teraz? Ako prispieje transparentnosť k zlepšeniu podmienok a rozvoja ťažby surovín v našich krajinách. Prispeje to e, k, k kvalite ob, obchodných dohôd, ktoré podpisujú naše vlády. Zlepší to náš život alebo nie? A zatiaľ nezaznamenávame takýto, takýto prínos, takže áno, transparentnosť je veľmi dôležitá, ale sú tu stále väčšie obavy medzinárodného spoločenstva o tom, v tom, že je potrebné e, to rozšíriť aj na iné oblasti. A samozrejme, tu sú dve kľúčové otázky. Ako náhle viete, koľko dostáva vláda e, v rámci daňových príjmov za produkciu mm, komodít, potom vystáva kľúčová otázka, čo vláda s týmito peniazmi robí. A potom ďalším krokom je pokúsiť sa zistiť, aké rozpočtové procesy sa uplatňujú na to, aby tieto peniaze e, sa rozumne investovali. A na druhej strane, ako náhle budeme vedieť, koľko vlády získajú ako daňové príjmy, obyvateľia chcú vedieť a v podstate, či sú podmienky uzatváraných zmluv dobré, korektné, či naozaj vláda z tých zmluv vyťaží všetko, na čo môže, alebo nie. Mm keďže sme v parlamente, chcel by som vyzvať všetkých e, poslancov, pretože parlamenty by mali alebo mohli zohrávať dôležitú úlohu v krajinách bohatých na suroviny. V tom zmysle, že by zlepšili transparentnosť a tu môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu. Určite existujú spôsoby, ako vy môžete rozšíriť potenciálnu spoluprácu s inými parlamentmi e, v krajinách bohatých na suroviny a prispieť k tomu, aby sa zvyšila transparentnosť. Samotne, samo, e, samozrejme, samotná transparentnosť nestačí, ak tu nie je sociálna zodpovednosť ak občania nemôžu e, sa obratiť na svoju vládu s otázkami, čo spravili, ako to spravila a či nemôže e, si počínať lepšie. Čiže parlamenty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a dúfam, že Európsky parlament mohol zohrávať aktívnejšiu úlohu v rámci partnerstiev a v rámci budovania kapacít partnerských inštitúcií v krajinách bohatých na suroviny a tak zlepšiť informácie, znalosť o sektore a transparentnosť. E, myslím si, že to bol vynikajúci návrh budovať partnerstva medzi Európskou úniou a krajinami bohatý na suroviny a snažiť sa prekonať e, túto asymetri, asymetriu informácií, ktorá existuje medzi dovozu, dovážajúcimi a vyvážajúcimi krajinami a krajiny, ktoré sú bohaté na suroviny, majú nedostatok informácií. Európa má dlhú tradíciu e, oblasti know-how, vedomosti a znalosti v tomto sektore a to všetko by mohlo byť dané k dispozícii E, krajinám na druhej strane a pomôcť zlepšiť spoluprácu. Samozrejme, stále väčšia transparentnosť a znižovanie asymetričnosti informácií, to sú kritické e, aspekty na riešenie problémov, o ktorých sa tu už dnes hovorilo a ktoré súvisia s trestnou činnosťou okolo prírodných zdrojov a s korupciou pri podpisovaní zmluv. Je dôležité mať rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetkých investorov a je potrebné, aby transparentnosť a informovanosť boli tými základnými krokmi, ktoré umožnia zrealizovanie tohto cieľa. Ďakujem. Ďakujem. Profesor Eckert. Uh, Pán Butikofer eh, mi položil dve otázky a chcel by som na ne stručne zareagovať na obe. Poprvé, pokiaľ ide o Obamovú vládu a jej vyšetrovanie nevhodných obchodných praktík, pokiaľ ide o eh, um, sektor v čínskom hospodárstve, ktorý teda exportuje čisté, čistú energiu. Nie som expertom v tejto oblasti, takže vám môžem poskytnúť len môj všeobecný dojem. Výsledok tohto vyšetrovania, to, či Obamová vláda uh, bude postupovať ďalej a bude z toho formálny spor na pôde VTO, to nie je isté. Ale zdá sa mi, že Závisí to od toho, ako dôležité budú tie dve témy, ktoré sú s tým úzko spojené. Na jednej strane teda čínska strana argumentuje, že do značnej miery exportné obmedzenia sú tu z dôvodov čínskeho úsilia zlepšiť environmentálne E, e, vlastne parametre e, ťažby v Číne. To mnohí vlastne s tým, s tým, s tým súhlasia, že tam sú podmienky úplne odlišné od toho, čo sa vyžaduje v EÚ alebo v Amerike, takže argumentujú zlepšením environmentálnych výsledkov a, a v tomto prípade toto by nebolo porušením pravidel VTO. Na druhej strane oceliársky priemysel v USA a teda zamestnanci v ňom argumentujú tým, ako dôležitá je čínska podpora alebo dotácie pre teda sektor exportu čistých energií, pokiaľ ide o teda obmedzenie exportov. Zdá sa, že toto je dôležitejšia motivácia Ehm, na to, aby teda ehm, toto sa mohlo riešiť na pôde VTO ako formálny e, spor. A potom e, Ďalšia otázka tých z vás, ktorí e, sa v tomto až tak nevyznajú. Toto je malý, malá časť finančných pravidel, ktoré sa zaviedli v USA v oblasti konfliktných minerálov je tu momentálne povinnosť v USA e, overiť, e, že input minerálov nepochádza z regiónov, e, kde momentálne prebiehajú konflikty. Do veľkej miery um, sa sústredíme na tantal, ktorý pochádza z E, z Konga, z Demokratickej republiky Kongo, kde momentálne je občianská e, vojna a teda aj teda e, látky, ktoré pochádzajú z krajín západnej a strednej Afriky, kde sú konflikty a nepokoje momentálne. E, je tu ťažkosť samozrejme s implementovaním tohto nového pravidla zo strany priemyslu. Ja mám dojem, že skutočné uplatnenie e, bude možné až po určitej, e, po vypršení určitej lehoty. Súvisí to s dodávkovými reťazcami firiem ako Apple, Microsoft, ktoré vyrábajú finálne produkty, ktoré obsahujú tan, tantalum a iné materiály za konflikty regiónov. A potom vo väčšine e, prípadov je teda oddelená tážba, ťažba týchto e, látok a výroba finálneho produktu a myslím si, že je spravodlivé povedať, že firmy ako Apple alebo Microsoft vôbec nevedia, e, čo je vlastne e, pôvodným zdrojom e, tých minerálov, ktoré e, používajú na výrobu svojich výrobkov a snažia sa toto vlastne len identifikovať. Ďakujem pekne, koľka Panatojov žiadal e, stručne o slovo. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, pán, pán Bitikofer, vážení páni rečníci, dnes ste vyjadrili nielen vaše obavy, svetové obavy ohľadom e, zásob surovín, ale takisto ste načrtli aj riešenia. Videli, hovorili sme o veľmi dobrých prípadoch medzinárodnej spolupráce pri riešení týchto problémov. Prečo to vôbec nazývam problémom? Ja s viac ako 30 rokov pôsobím v oblasti e, technológií nerastov a E, e, bol som účastníkom kongresu e, spracovania medzinárodných, medzinárodných, medzinárodného kongresu spracovania surovín. Áno, suroviny máme, existujú, ale čo to stojí Európu zabezpečiť takéto suroviny pre svoj priemysel? A teraz trošku praktickejší pohľad. Čo sa dá spraviť preto, čo môžeme preto spraviť spoločne, aby sme mohli povedať, že tých 100 až 120 miliard eur, ktorý platíme mnohým krajinám, aby sme zabezpečili, že náš priemysel môže ďalej fungovať a má dostatok surovín. Takže, čo sa týka surovín, ktoré sú dostupné v Európe, Ťažobný priemysel sme obmedzili z ekonomických dôvodov v 90. rokoch. Bola v podstate ťažba veľmi nízka a došlo v podstate až takmer ku kolapsu ťažby. Momentálne ceny surovín sú veľmi vysoké. Tona medí stojí asi tisíc dolárov a potrvá veľmi dlho ťažobnému priemyslu, aby sa zo, zotavil. Uh, je množstvo v odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní kovov. Olovo, meď, zlato, rôzne kovy. Ako spracujete tento kovový odpad? To všetko si vyžaduje nové metódy, nové technológie. A tu môžeme v podstate si navzájom pomáhať. Spojené štáty majú množstvo skúseností a Svetová banka by mohla investovať do nových technológií a Európa zase vie, ako ich v praxi uplatňovať. Bol som na tak bol som takmer v všetkých krajinách bohatých na zdroje. Tieto krajiny zase sú ochotné poskytnúť zdroje s výmenou za nové technológie. Energeticky efektívne technológie. Eh, technológie na spracovanie eh, odpadových vôd, technológie, ktoré povedú k zniženiu emisí skleníkových plynov. Na záver by som chcel povedať, že E, máme obrovské príležitosti spolupráce, pretože naozaj e, kovy je možné recyklovať do nekonečna. Jednoducho nestrácajú svoje vlastnosti, ale spotreba bude ďalej stúpať a budeme musieť čeliť novým problémom. A preto si myslím, že teraz by sme mali nájsť to správne riešenie, také, ktoré zabezpečí dlhodobé dodávky strategických surovín nielen do Európy, ale aj pre Spojené štáty a pre všetky krajiny Chcel by som sa vám poďakovať za dnešnú diskusiu, e, za veľmi plodnú diskusiu, veľmi poučnú diskusiu, ktorá nám snáď pomôže zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Ďakujem. Dámy a páni, milí kolegovia, kolegyne. Chcel by som sa poďakovať e, u expertov za to, že prišli medzi nás, ale aj za to, že múdrymi argumentami e, nám e, tak trochu pomohli, ale aj rozšírili celú túto oblasť našich poznatkov. Pokiaľ vidíme z tejto sály ešte a pokiaľ budeme mať ešte viac otázok, je to len dobré. Ďakujem skutočne za e, veľmi e, zaujímavé príspevky. Mali sme výborných expertov. Chcel by som sa poďakovať aj v mene pána Butikofera, ktorý v podstatnej miere prispel k tomu, e, že sa mohlo uskutočniť toto podujatie. Stojí pred nami aj dôležitá práca. Dovolte mi ešte raz sa poďakovať. Túto časť zasadnutia na dnešné dopoludne končím. Stretneme sa popoludní. Ďakujem.